Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Príjemné popoludnie, dámy a páni. Je mi veľkým potešením dnes eh, prevziať eh, tú najdôležitejšiu úlohu a síce pozdraviť vás v mene nášho výboru. Mnoho kolegov eh, vo výbore prednieslo záujem venovať sa dnes tejto dôležitej téme a Chcel by som vás požiadať o pochopenie, o ospravedlnenie, že tu ešte nie je celkom veľa poslancov výboru. Dúfam, že nejakí predsa len ešte prídu, pretože je tu paralelne mnoho rôznych podujatí a ťažko sa to dá skombinovať časovo. Európa má v otázke energetickej politiky za posledné roky um, o mnoho výraznejší význam. Je to jedna z najvýraznejších európskych tém. Otázka dodávok energie e, z rôznych uhlov pohľadu. Jednak ako dosiahneme to, aby sme mali dostatok energie, ako dosiahneme to, aby sme neboli príliš závislí od e, tretích krajín, ako dosiahneme, aby sme mohli získovať energiu čo najvýhodnejšie, za čo najvýhodnejšie ceny. To, je, to by bolo zaujímavé nielen pre našich občanov, ale aj pre naše podniky, tieto výhodné ceny. No a v neposlednom rade, ako docieliť, aby energia mala čo najmenej negatívneho vplyvu na životné prostredie. A o všetkých týchto otázkach sa diskutuje za posledné roky, e, vypracovávajú sa rôzne legislatívne návrhy, ktoré sú veľmi múdre a všetci si uvedomili skutočnosti, ktoré tu nemusíme pripomínať, ale v úvode sme sa orientovali e, sami na seba, ako to zlepšiť zo fungovania vnútorného trhu. Celkom sa nám to ešte nepodarilo, ale predsa sme sa posunuli aspoň o kúsok ďalej, e, ako lepšie e, prepojiť e, jednotlivé krajiny v rámci Európskej únie. To je tiež veľmi veľká téma. E, komisár Oettinger sa snaží presadiť nejaké opatrenia v tomto smere. A čoraz viac sa venujeme otázkam, či by sa to čiastočne nedalo vyriešiť aj tým, že by sme sa pozreli na vonok a síce, či sú nejaké zdroje, nejaké možnosti spolupráce, ktoré by mohli mať e, rôzny vplyv, nielen z hľadiska politiky energie, ale aj toho, ako spolupracovať s krajinami, možno o ktorých sme neuvažovali e, v úvode ako partnerov v oblasti energetiky. A o to práve tu dnes ide. Ide o to, aby sme sa oboznámili s tým, e, o akých projektoch sa uvažuje teraz e, v oblasti Stredomoria, aký je stav, aký je ich potenciál, ako to vyzerá politicky, finančne, ale aj technicky napokon, pretože tento týždeň sme sa venovali aj témam toho, že ani z technologického hľadiska nie je všetko ľahké a jednoduché. Teda, aby sme to ozrejmili z rôznych uhlov pohľadu, preto sa chcem poďakovať predovšetkým tým, ktorí iniciovali vôbec eh, toto vypočutie, ktorí tlačili na to, aby sa zorganizovalo Jeden sedí tu hneď po mojej ľavici, e, ktorý mi nedávno povedal, že už naozaj musíme zorganizovať takéto vypočutie čo najskôr, ale Anglika Nibler aj iní. Chcem sa poďakovať všetkým odborníkom, ktorí prišli z blízka aj z ďaleka, e, v niektorých prípadoch dokonca veľmi z ďaleka, aby nám tu predniesli svoje príspevky. Dúfam, že nám aj toto podujatie pomôže informovať e, aj tých, ktorí tu možno dnes nie sú, aby sme im odozdali informácie. Chcem sa vám všetkým poďakovať a tým som vlastne splnil svoju dnešnú úlohu a odozdávam slovo um, predsedníčke prvého panela, pani Nýbler. Ďakujem pekne, vážený pán kolega Royal, vážne kolegyne, kolegovia, e, vážení uh, páni referenti. Aj z mojej strany sa chcem um, pripojiť k pozdravu pána predsedu. E, teším sa, že sa toto vypočutie podarilo zorganizovať. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi Rojlovi, že pomohol zorganizovať toto vypočutie aj celému sekretariátu. Ďakujem. Máme veľmi e, prísne rozdelený čas, preto navrhujem, aby sme i hneď začali. Som veľmi rada, že môžem predsedať tomuto prvému panelu. Máme E, tu nielen v prvom paneli, ale aj v prvom paneli e, skutočne vynimočné osobnosti, ktoré nás budú informovať, e, ktorí nám popíšu projekt Desertec. O ňom sa popísalo mnoho správ za posledné roky, teraz je to veľmi aktuálna téma v rokovaniach, najmä vzhľadom na Nemecko a na rozhodnutie Nemecka odstaviť všetky atomové elektrárne a venovať sa obnoviteľným zdrojom energie Veľmi sa teším, že tu môžem pozdraviť riaditeľa iniciatívy Desertec, ktorý má na starosti Nemecko, pán Paul Fanzon. Ďalej je tu pán Albrecht Kaup, ktorý zastupuje Med EMIP. Je to projekt na lepšiu integráciu trhov medzi Európom a Stredomorím v oblasti energetiky. Aj vás srdečne vítame. A z Barcelony medzi nás pricestoval pán Mark Štros, ktorý je poradcom oddelenia pre energetiku v sekretariáte Únie pre Stredomorie. A taktiež vítam aj pána Kristofera Burkharda, ktorý je prvým podpredsedom pre um, vzťahy s verejnosťou v spoločnosti First Solar. Takže naplánované je to tak, aby každý rečník dostal zhruba 8 až 10 minút. Dúfam, že sa to bude dať dodržať, aby potom bol priestor pre diskusiu. Nech sa páči, máte slovo, pán, pán Son. Ďakujem pani Nibler za tento úvod. Chcem sa poďakovať aj za pozvanie. Je pre mňa veľkou cťou a dobrou príležitosťou predstaviť projekt Desertec a jeho víziu a taktiež ukázať, aká je aktuálna situácia a predovšetkým, aké budú ďalšie kroky v spustení tohto projektu. Nazvali sme tento projekt eh, silný impuls na rozvoj Severnej Afriky eh, namerený na eh, Európu. Veľmi rýchlo by som teraz prebehol svoju prezentáciu, ak dovolíte. Celkom iste poznáte obrázok Európy e, a Severnej Afriky, e, kde e, čím severnejšie sa posúvame v Európe, tým je farba tmavšia. To samozrejme súvisí s intenzitou slnečného žiarenia. A práve z toho vychádza celý nápad projektu Desertec tam, kde svieti veľa slnka, kde žije málo ľudí, kde sú teda prázdne, púštne, doslova územia, kde je silný vietor, e, aby sme využili slnečnú a veternú energiu nielen na zabezpečovanie potrieb e, miestnych obyvateľov, ale aj e, aby bolo možné vyvážať túto energiu do Európy. Je to aktivita, ktorá sa nepodarí zrealizovať zajtra ani pozajtra, ale v najbližších niekoľkých desaťročiach je to teda e, dlhý proces, e, ktorý e, sa musí naplniť krok za krokom, pomaličky. Čoraz viac sa v správach objavujú informácie o tom, že Európa má suseda, v Severnú Afriku. Je to, tak povediac, novo objavený sused. Sú to fantastickí ľudia v týchto krajinách, veľmi kultúrne bohatý, veľmi priateľský a Európa vidí, že sú to krajiny, v ktorých prebieha veľmi um, intenzívny rozvoj, hospodársky rast. A to si vyžaduje uh, veľa energie. Ako viete, práve v týchto krajinách uh, je veľký podiel eh, využívania fosílnych palív. Myslím, že 85 až 95 E, teda v tomto smere je treba niečo zmeniť. To nie je dlhodobo udržateľné. E, aj to je jeden z argumentov, jedna z myšlienok, na ktorej je postavený projekt Desertec. Potom je tu Európa, tu v Bruseli, e, ktorá sa zaoberá témou energie, má rôzne stratégie, dlhodobé stratégie Všetko to začína samozrejme o energetickej účinnosti, žiadne mrhanie energiou, energiou, e, rozumné využívanie energie, to je prvý cieľ, to je prvý krok. Mm, my to tu názorne ukazujeme na, na príklade schodov. Takže to je ten prvý schod, e, tá energetická účinnosť, ako ukazovať členským štátom, čo môžu urobiť, aké opatrenia môžu prijať, aby zefektívnili svoje využívanie energie. Ďalej je tu možnosť um, pôsobiť na medzištátnej úrovni v Európskej únii, pomáha členským štátom eh, doplňať svoje zásoby, ak je niekde prebytok, eh, doplniť tam, kde je nedostatok. Eh, domnievame sa, že mm, z dlhodobého hľadiska to nebude stačiť. Potrebujeme riešiť situáciu aj z iných zdrojov, potrebujeme hľadať nové obnoviteľné zdroje energie, taktiež chceme podporovať decentralizované a miestne využívanie obnoviteľných zdrojov energie ehm, Vychádzame pritom z toho, že o niekoľko desaťročí, keď sa podarí e, už spustiť tento program, e, bude to cenovo veľmi zaujímavé. E, tieto energetické zdroje by boli pod úrovňou energií, ktoré, cien energií, ktoré teraz platia v Európe. Aj Európsky parlament a politika a v európskych inštitúciách sa veľmi intenzívne zaoberá touto témou. E, máme smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá bola schválená pred dvoma rokmi. E, taktiež máme e, rôzne nástroje. Jednak sú to nástroje, ktoré podporujú výmenu obnoviteľných zdrojov energie medzi členskými štátmi, ale, a to je dôležité práve pre našu prácu, podpora obnoviteľných zdrojov energie a ich dovoz zo Severnej Afriky alebo aj z iných regiónov. Je to tzv. článok 9, ktorý sa zabrá flexibilnými mechanizmami. E, tam sa spomínajú aj možnosti financovania a zrealizovateľnosti projektov v Severnej Afrike. Ďalej je tu možnosť využiť tento nástroj, ktorý sa popisuje vo všeobecnej úrovni aj na miestnej um, úrovni, tam sú uvedené základné pravidlá, ide tam e, do istej miery aj o harmonizáciu, tak aby všetci využili tento nástroj v rovnakej miere. Ďalej, v našich projektoch, teda Desertec je e, zameraný na e, umožnenie fungovania rôznych projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie, solárne, veterné a iné zdroje energie nielen v Afrike, ale na, na Blízkom východe v tomto smere je mimoriadne dôležité, aby to prebehlo v partnerstve. Chceme um, to robiť spoločne s tými krajinami. Dobrým príkladom je Maroko, ktoré je v popredí našej spolupráce. Spolupracujeme s marockými agentúrami, s marockou vládou a s agentúrou pre solárnu energiu. Je to základ, kde nehovoríme len o energii, ale aj o sociálno-ekonomických aspektoch, o vyhliadkách pre obyvateľstvo, taktiež e, o možnosti vytvárania nových pracovných miest, e, o miestne zručnosti, schopnosti, vedomosti miestneho obyvateľstva a tak ďalej. Väčšina našej e, práce je zameraná na dlhodobé stratégie v horizonte zhruba 40 rokov. E, sústredujeme sa na projekty infraštruktúry, ale musíme Ehm, čo najskôr prijať aj nejaké konkrétne opatrenia, nejaké konkrétne kroky, tak aby to naozaj fungovalo, aby sa to podarilo naplniť. Práve teraz spoločne s našimi partnermi spúšťame projekt partnerstva, ktorý vychádza z toho, že e, to bude celé nastavené na 500 megawatov. Bude to teda dosť veľší, veľký objem energie, aj keď e, Európa v tomto smere bude zohrávať ešte stále e, dosť významnú úlohu, e, tak aby sa podarilo aj znížiť náklady. Toto zariadenie, ktoré bude v úvode veľmi drahé, postupne sa ho podarí integrovať na trh. Tento príklad pozostáva z dvoch častí. Jednak sú to um, solárno-termálne inštalácie a taktiež fotovoltaické zariadenia. E, tu je objem 400 MW a 100 MW. Nebudem to popisovať podrobne. E, dostávam sa teraz k obrázku, ktorý znázorňuje úlohu, o ktorú sa snažíme aj na politickej úrovni. Ide o to, že v úvode tejto technológie, tak ako to poznáte aj v Európe. E, všetky technológie, teda veterná, fotovoltaická, biomasa, e, sú z počiatku mnoho drahšie ako bežné zdroje energie. V ľavej časti obrázka ukazujeme, že je rozdiel medzi e, nákladmi a trhovou cenou. V úvode sa ukazuje, že to nie je príliš rentabilné, tu potrebujeme podporu, finančnú injekciu, ale práve po- pomocou tejto podpory a taktiež prostredníctvom partnerstiev s týmito krajinami v Severnej Afrike sa nám e, bude dariť využívať ich poznatky, ich zručnosti a automaticky výrazne znižovať um, cenu. Dobrou správou je, že len čo um, sa dostaneme na tú úroveň zlomu, že bude možné ísť aj na trh s týmito formami energie, keď budeme sebestační, zhruba o 10 až 15 rokov by sme sa mohli potom začať e, pohybovať smerom, smerom pod cenovú úroveň e, energetických zdrojov z, z fosílnych palív. Teda z dlhodobého hľadiska to rozhodne bude cenovo zaujímavé a bude to rozhodne súčasťou e, nášho energetického mixu. Tak, aby to bolo možné naplniť, máme tri konkrétne kroky, kde sa sústredujeme na spoluprácu aj s Európskym parlamentom. Jednak chceme najskôr uskutočniť prvý projekt spoločne s Marokom, teda zabezpečiť, aby bolo dostatočné financovanie, aby bola politická podpora pre tento projekt aj zo strany podnikov, teda odvetvia, aby fungovala spolupráca, aby v bežných procesoch eh, boli zapojené inštitúcie ako Európska investičná banka, Svetová banka a tak ďalej, aby to boli veľmi transparentné a, a prihľadné procesy. A taktiež e, článok 9, teda článok e, mechanizmu flexibility, aj to, aby sa aplikovalo, aby sme to e, skúsili, ako to funguje v praxi, aby nám to pomohlo tiež v oblasti financovania. A keď sa nám podarí tento prvý projekt spustiť, aby sme paralelne sa zamýšľali nad ďalšími krokmi. Čo bude potom nasledovať? Napríklad v rámci dlhodobých partnerstiev medzi Európou a Severnou Afrikou, aby sme skúmali, ktoré prvky sú zaujímavé pre Európu, ktoré sú zaujímavé pre Afriku. Energia, ale aj iné témy môžu byť relevantné. Tak, aby sme umožnili, že nielen napríklad Maroko, ale aj, dajme tomu, Tunisko, alebo aj iné krajiny by mohli byť zaujímavé pre partnerstvo a spoluprácu v oblasti energetiky alebo aj vytvárania pracovných miest, industrializácie a tak ďalej. Myslím, že týmto som už zrejme vyčerpal svojich 8 minút. Ak dovolíte, úplne na záver by som vás chcel pozvať na konferenciu, ktorú organizujeme tento rok, tento rok opätovne, e, tento raz v Káhire. A tam sa bude prejednávať mnoho aj e, politických otázok, bude tam mnoho politických predstaviteľov, okrem iného aj pán komisár Oettinger prislúbil svoju účasť a taktiež e, viacero členských štátov Európskej únie tam bude mať svojich zastupcov, ako aj zastupcov severoafrických krajín aj krajín z Blízkeho východu. Bude tam tiež niekoľko ministrov z týchto krajín, teda srdečne vás pozývame na túto konferenciu. Ďakujem. Ďakujem pekne pán Fanzon, za vašu rozsiahlu prezentáciu. A ďakujem aj za pozvanie na konferenciu v Káhire. Nepochybne pán predseda s koordinátormi e, sa tomu budú venovať a nájdú nejakú možnosť e, zostaviť delegáciu, ktorá by vycestovala na túto konferenciu. Dávam teraz bez nejakých e, dlhších úvodov slovo ďalšiemu panelistovi, pán Albrecht Kaup. Nech sa páči, máte slovo. Können Sie jemand die, see on yeah. yeah. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Ich bin alt Taktiež by som rád poďakoval za to, že tu môžem prehovoriť. Mám sa Albert Kant. Posledné tri roky žijem v Egypte, v Káhire a venujem sa koordinácii a spredovaniu vzťahov s krajinami Južného Stredomoria v súvislosti s elektrinou a trhom elektrickou energiou. Môžem vám povedať teda, čo sa nám zvyklo hovoriť za posledné dva roky ohľadne európskych predstav o integrácii trhu s elektrínou. Aj v tom zmysle, že by sme sa snažili zakomponovať do tohto trhu aj Severnú Afriky, Severnú Afriku a že vlastne odtiaľ by sme potom exportovali v nastavujúcich rokoch. Na nás sa hľadí ako na katalizátor a problém s katalizátormi je taký, že my urýchlime dialog, ale niekedy E, aj skomplikujeme záležitosti. A asi pred šiestimi mesiacmi bolo prijatých 5 dôležitých e, dokumentov a nájdete ich aj na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie. A vlastne tam sa hovorí o tom v týchto materiáloch, aká je na mm, trhu v uvedenom regióne situácia. Nazýva sa to ako stredomorský prsteň. A naznačujú sa spôsoby, ako vlastne využívať e, tie zdroje, ktoré tam sú a ako riešiť prípadné administratívne problémy v súvislosti aj so solárnou slnečnou energie, energiou. Takže, ako sa dostať cez Stredozemné more? V podstate, ako vidíte, je tu možná taká junaká cesta. Na ľavej strane vidíme áno. S tým nemáme skutočné problémy pri súčasnej technológii je celkom jednoduché dostať sa krížom cez Stredozemné more, potom sa zastavíme v Líbii, čiže Maroko, Alžírsko, Tunisko a Líbia, tieto krajiny by boli pokryté. Vidíte, 5% versus 9%, vpravo, teda naľavo 5, vpravo 9. A tam práve sa ukazuje týmito číslami, do akej miery tieto regióny sú zásobované energiou z Európy. Situácia za posledných 5 rokov sa zhoršila. Ak sa pozriete na pravú stranu tej žltej čiary a začneme Egyptom, tak vlastne tam sa asi nedostaneme krížom cez Stredozemné more. Treba ísť cez Grécko alebo cez Krétu. Takže na ľavej strane, tam kde je yes, na pravej strane no, čiže nie. Takže pri súčasnej technológii nevidíme priestor, ako by sme sa dostali krížom cez Stredozemné more do Egypta. Okrem toho tam vidíte také tie čierne pásiky. Ten tzv. prstenec je temer uzavretý, a v podstate bez technických problémov by sa tam dalo pokračovať, ale k tomu sa ešte vrátim. O tom vlastne bude hovoriť Manuel. Ale pokiaľ je o Libiu, tak tam sa za posledných 10 rokov nič nepohlo. Na východ od Maroka vlastne nemôžeme distribuovať tým smerom žiadnu energiu. Nevieme to tam zosynchronizovať. Za posledných 10 rokov sme mali dva pokusy, ale to zlyhalo. Takže takáto je súčasná situácia, pokiaľ ide o vývoz elektriny. Takže keď chceme obchodovať s elektrinou, tak toto sú práve tie závažné prekážky. Slnečná energia, veterná energia, obnoviteľné zdroje energií, Proste toto všetko nie je len o jadre alebo uhlí, to, ale hlavne tu hovoríme o plyne. Plyn predstavuje 70 trhu a 70 elektrární poháňa plyn. Na ľavej strane tu vidíme ceny plynu a vidíte, je to dosť chaotická situácia. Dosť tie ceny kolíšu a to je vlastne situácia za posledných 10 rokov, dosť to naozaj oscilovalo medzi 5 až 15 dolármi. A ak sa pozrieme na údaje našich viacerých partnerov a energetické firmy, tak môžeme predpokladať určité trendy. V podstate za 10 rokov sa všetko zdvojnásobí. Zdvojnásobí sa spotreba plynu, aj uhlia, ale neviem zdvojnásobiť vlastne dvo... ale možno sa nám teda podarí zdvojnásobiť aj e, obie energie e, z obnoviteľných zdrojov. V Egypte ale dojde nastane pokles o 40%, pretože nie sú schopní budovať nové elektrárne, potrebovali práve vodné na vyváženie našich potrieb. Ale momentálne hlavnou prekážkou je tá skutočnosť, že potreba eh, elektrické energie rastie pomerne prudko od 6 do 11 ročne. Takže preto je dôležité hľadať aj nové cesty pri obnoviteľných zdrojoch energie. Mm, proste nedokážeme si vyprodukovať všetku energiu, ktorú potrebujeme, ale musíme sa spoliehať aj na dovoz ale všetci naši partneri nám hovoria, prečo by sme sa mali uberať cestou slnečnej energie, keď to predstavuje 5 až 10 krát viac kapitálu. Výrobné náklady nie sú až také vysoké, ale ten vstupný kapitál je príliš vysoký. A my nechceme, aby nám proste prestali svietiť žiarovky, pravda. A okrem toho existuje aj hospodárska súťaž medzi súkromnými prevádzkovateľmi. A títo vlastne potom z hľadiska výrobných nákladov musia byť o 50 až 100 drahší, aby dokázali kryť svoje riziká. Nechcem, hovoriť, nechcem povedať, že chcú byť drahší, ale musia byť vzhľadom na existujúce náklady. Takže vlastne, čo povie cieľová páska, budú nakoniec drahší. Takže záleží aj od toho, aká bude štruktúra sadzieb za energiu. Máme tu vytvorené viaceré skupiny. Na spodku to žlté, vidíme Egypt, tam je to najlasnejšie. Tam vidíte 2,5 eura. Druhá skupina krajín, tá zelená, tam je to na úrovni 7. Maroko, Palestína, Tunisko, Libanon a Izrael. Potom tá fialová, tam už vidíme, že vlastne vieterná energia sa stáva veľmi výhodnou a žltá, tá už sa približuje k Európe a to sú vlastne priemyselné sadzby a celkom na hore 23 až 38 eurocentov pre domácnosti. Takže vidíme 14 až 23 a hore 23 až 48 je to rozpetie. A toto sú náklady, ktoré by sme mali za slnečnú a PV alebo hybridnú energiu. A vlastne tie ceny by vyžadovali súkromní operátori a musíme to ešte vynásobiť takto. Keď sa chceme dopracovať k cene súkromných operátorov, obvykle sa musí tá štátom stanovená cena eh, vynásobiť indexom 0,7. Takže alebo koeficient sa tam teda pridáva. Dôležité je, aby sa zachoval aspekt konkurencie schopnosti. Čo je ale dobrá správa, napríklad tomu všetkému, čo bolo povedané, ak sa rozhodnete postaviť 500 MW solárnu elektráreň a ak sa o 50 rokov pozriete dozadu, či ste urobili dobré rozhodnutie, odpoveď bude áno, pretože vlastne tá energia bude zelenšia. Na začiatku je ešte povedzme červená a to súvisí s každoročnými dotáciami ktoré musia prúdiť do tejto investície. A potom tá zelená farba na grafe ukazuje, že spoločnosť a spotrebitelia vlastne už sú výťazmi, pretože ceny plynu medzi časom pôjdu hore, fosílne palivá tiež zdražejú a táto energia medzi tým bude lacnejšia a lacnejšia. Takže keď začnete stavať dnes, a tak potom časom sa vám to naozaj vyplatí. Čo sme čo by sme mali urobiť v každom prípade je a pozrieme si túto celkom vľavo. Keď sa nám podarí dostať sa do tej zelenej zóny, tomu by sme sa mali vyhnúť. To, čo je tu vľavo dole prečiarknuté. Samozrejme, existuje viacero možností a musíme si vybrať tú správnu za 8 až 10 ročí, ro, rokov, teda väčšina týchto eh, elektrární sa stane zelenými, čiže začne už eh, väčšina z nich pozitívne zarábať. No a pokiaľ ide o vývoz, asi pred dvoma rokmi odoznelo viacero vyhlásení v mene Európy, že potrebujeme ozaj naliehavo slnečnú energiu a že tá by nám v našich e, rozhovoroch veľmi pomohla, pretože e, proste teraz to vyzerá, že už až tak ju nepotrebujeme, sami ju produkujeme Ale dovolte mi uvieť jeden príklad na ilustráciu, že naozaj slnečná energia má zmysel. 26 eurocentov severne od Londýna. To je priemerná hodnota, keď chcete ísť na sever. Keď chcete ísť na juh od Londýna, aj v súvislosti s e, expozíciou slnka, tak vlastne tam vidíme, že by to išlo na úroveň 13 centov. Proste tú elektráreň lacnejšie nepostavíte na juhu. Nie, že by to bolo až tak výrazne lacnejšie na juhu než na severe, pokiaľ ide o počiatočné investácie. Ale v podstate e, tak či tak, keď sa vyrobí tá elektrina na juhu, musíte ju transportovať na sever a tam sa tiež niečo stráca počas tohoto prenosu. A Samozrejme, tí operátori chcú zarobiť. Ak ale všetko toto vložíte do vzorca, tak to dáva zmysel aj z hľadiska finančného a ekonomického. Keď sa pozrieme na ceny, tak problém je v tom, že na juhu nie je investorov, pretože na severe nikto nekupuje tento produkt. Takže to je problém. A tie elektrárne sa postavia len vtedy, keď je niekto existuje niekto, kto tú energiu chcú od vás skupovať aspoň počas obdobia 20 rokov. A samozrejme je tu konkurencia medzi tými technológiami. tepelné elektrárne aj s, s možnosťou zásobovania, teda ukladania energie Pokiaľ o vietor, to je v poriadku. Ten už je konkurencieschopný, tá vetená energia. A fotovoltaické tie vlastne z hľadiska výrobných nákladov, tieto elektrárne sú v konkurencii oproti eh, investícií, oproti investíciám do CSP, teda veterné elektrárne. Predpokladáme, že v 5 rokov naozaj dôjde k pomerne silnej vzájomnej konkurencii, ale my predpokladáme, že vzhľadom na kapitálové náklady, nie náklady na výrobu, teda opakujem vzhľadom na kapitálové investičné náklady, potrebujeme viac partnerov, Arabské prostriedky ani banky momentálne v rokovaniach zapojené nie sú, takže musíme tú sieť rozhodiť širšie, aby to siahla ďalej. Potrebujeme dosiahnuť energetickú efektívnosť. To je dôležité pre obnoviteľné zdroje energii. A mali by sme sa troška viac zacieliť na, zamerať teda na sever. Potrebujeme tam nájsť takých kupujúcich, ktorí aj E, vlastne budú splne požiadavky článku 9. Čiže musíme hľadať aj určité hybridné formy, me, formy medzi zelenou, šedou a čiernou, pretože ináč to ekonomicky ne, nebude priechodné. Okrem toho taktiež treba zabezpečiť dobrú vyváženosť a flexibilitu. Takže toto je posledný diapozitív mojej prezentácie. Ak si myslíte, že proste solárna energia na akej miery je lacná, predstavte si, že ako boli vlastne v Egypte postavené tie pyramídy, koľko energia ľudských síl tam bolo potrebných. Ak máte Takže Podľa toho, keby ste energiu vyrábali e, z potravín, tak tu dole vidíte e, tieto hodnoty. Ďakujem. Potom bude priestor na diskusiu. Ďakujeme pekne a dávam hneď slovo e, pánovi Štrausovi, ktorý zastupuje sekretariat Únie pre Stredomoria. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán predseda, že ste ma pozvali na toto stretnutie a že mám príležitosť predstaviť našu prácu, a, čo, a teda prácu sekretariátu Únie pre Stredomorie a realizáciu našich plánov. Ako dobre viete, Solárny plán pre Stredomorie je jednou z iniciatív a jednou zo šiestich eh, priorít, ktoré stanovili šéfovia štátov a vlád v júli 2008 v Paríži. Potom sa ciele samozrejme trochu upravnili, upresnili a hlavným cieľom je rozvoj obnoviteľných energií, nielen solárnej energie, ako by mohol naznačovať titul, a tiež energetická účinnosť. A ide o to, aby sa produkovalo 20 gigawatov navyše e, elektriky a energie. Nejde o export. Na, export v našom prípade predstavuje len určitý zlomok, ktorý by sme mali zadefinovať, aby sme dosiahli tento cieľ. Členské štáty si želali vypracovať akýsi masterplán, aby, vypračo, aby upresnili, ako dosiahnuť tieto ciele z e, strednodobého hľadiska. Tento cieľ, táto veľká iniciatíva, ktorá je politická pre celé Stredomorie, funguje v celosvetovom aj európskom globálnom kontexte, kedy sa rokov rokuje o vplyvoch klimatických zmien, keď sa hovorí o záväzkoch EÚ k tým trom 20 2020 20 a od parížského vyhlásenia a odtedy čo sekretariát sa pustil do tejto práce, hoci tento sekretariát prakticky funguje od minulého roka, od konca, tak prebehlo už veľa vecí. Vytvorili sa a schválili národné stratégie vo viacerých stredomorských krajinách, Tunisko, Alžírsko a tak ďalej v Maroku. Boli vytvorené rôzne iniciatívy Desertec, Medgrid a tak ďalej. A bolo vytvorených aj niekoľko nových finančných nástrojov medzinárodnými finančnými inštitúciami. Takže počas týchto dvoch rokov už prebehol určitý proces, ktorý vyústil alebo teda vyústil z tej Parížskej deklarácie a priniesol tieto novinky. V rámci Parížskej deklarácie náš sekretariát je e, priamo zodpovedný, a máme to aj zadefinované v tom vyhlásení, aby mal študovať, akým spôsobom sa dá zrealizovať, aplikovať a vytvoriť ten masterplán pre Stredomorie. Sú tam zastúpení 40 alebo 43 šéfov vlád, poverili náš sekretariat, aby zrealizovali tento projekt a teda v spolupráci so zainteresovanými. Sekretariát bude vychádzať z tých skúseností za posledné dva roky a bude vychádzať zo strategického dokumentu, ktorý členské štáty prijali minulý rok. Prvé stretnutie v Bruseli so všetkými zainteresovanými bolo pred niekoľkými mesiacmi vo februári. Čo vlastne chceme dosiahnuť na tejto báze? dve či, tri veci, dve či tri veci, ktoré sú medzi sebou prepojené a veľmi rozhodujúce a to e, zároveň chceme vytvoriť poprvé, teda cieľ toho masterplánu, vytvoriť konsenzuálne, ako sa len dá, referenčný rámec so všetkými zainteresovanými a hlavne členskými štátmi a tento rámec by mal umožniť nájsť e, prostriedky, ako riešiť niektoré rozhodujúce kľúčové problémy, ktoré sa tu už aj spomenuli pred rečníkmi ktoré podmienujú rozvoj obnoviteľných energií na tej najväčšej úrovni v Stredomorí, na východe aj na juhu Stredomoria. Aby sme teda našli tieto prostriedky a spôsoby a vyriešili alebo našli riešenie týchto veľkých problémov, aby bol legislatívny rámec, aby sa vytvorili infraštruktúry, aby boli technológie, aby sa technológie transferovali, aby sa rozvíjali schopnosti a možnosti. To je rozhodujúca úloha, ktorá je e, vlastne aj tým kľúčovým bodom masterplánu. Ten dokument je relatívne synteticky krátky a vychádza z mnohých existujúcich štúdií. A koncom roka 2012 je potrebné, aby sa tento plán potom schválil začiatkom roka 2013 na schválenie No a musíme ísť samozrejme ďalej a chceme podporovať konkrétne pilotné projekty a chceme rozvíjať finančné nástroje, ktoré budú nové, aby sa jednotlivé pilotné projekty zrealizovali. To je podstata úloh, e, ktoré nás očakávajú a ktoré teda budeme realizovať. Aké metódy by sme chceli použiť? Sekretariáty je len platformou, ktorá má dosť obmedzené prostriedky a úlohovie, aby sme boli takým strediskom, ohniskom, e, kde sa budú pripravovať všetky tieto inštitúcie alebo všetky tieto prostriedky a možnosti. Samozrejme ide o veľmi zložité e, záležitosti a my chceme dosiahnuť to, aby e, sme dosiahli naše ciele z aktívnej podpory všetkých členských štátov. Keďže ide o inštitúciu, ktorá zahrňa krajiny Stredomoria, tak máme kompetencie len pre určité projekty či technológie. budú tam viacerí partnery, členské štáty, priemysel, finančné inštitúcie, občianská spoločnosť a tak ďalej. A vďaka tomuto masterplánu chceme pravdepodobne ešte to budeme musieť prediskutovať s členskými štátmi a chceme dosiahnuť 5 základných aspektov politický a regulačný rámec, finančná otázka, fyzické infraštruktúry, rozvoj obnoviteľných energií ako nástroj priemyselnej politiky krajín Stredomoria a transfer technológií a vedomostí. Veľmi rýchlo, nebudem zachádzať do detajlov, pretože budeme chcieť ešte o tom diskutovať. Štruktúra týchto jednotlivých prvkov je nasledujúca politický a regulačný rámec. Ide o dlhodobé politické záväzky členských štátov, aby mali referenčný rámec, ktoré umožnia investorom, aby vedeli, kam idú, ale ide aj o rozvoj regulačného rámca, ktorý podporí využívanie obnoviteľných energií, aby sa použi- aby sa robili investície, aby sa robilo aj v daňovej oblasti a tak ďalej. Je to aj otázka financovania. Predrečníci nástojili na GAP a na nákladoch e, e, energii, fosílnych energií a tak ďalej. Takže je potrebné vytvoriť viacero nástrojov, aby sme našli potrebné riešenia. Niektoré už existujú, ale sa neaplikujú. Hovorili sme o článku 9, je to dôležitý nástroj, ale je potrebná rovnomážna produkcia aj pre lokálnu spotrebu, aj pre export. Ak by sa všetko exportovalo, tak by to nemalo význam, aby sa pokryli potreby e, elektríny a teda energii v stredomorských krajinách. Ale tento článok 9, ako sa už spomenulo, tak Potrebujeme veľa štúdí a veľa bibliografie, ale aj veľa politickej vôle od budúcich európskych klientov a jasnejší politický signál, aby sme mohli ísť ďalej. Ďalší nástroj, ktorý už existuje, to je to Finance Carbon. To nás trochu znepokojuje, pretože súčasná situácia eh, hrozí, že sa urobíme skôr krok dozadu. súčasnosti môžeme tie Môžeme uhlíkové kredity e, využívať e, v Európe a tam je jasne naznačené, že v prípade niektorých projektov, ktoré neboli zaevidované do decembra 2012, tak tieto certifikáty sa nebudú môcť používať v Európe, jedine vtedy, ak sa uzavrie bilaterálna dohoda medzi EÚ a konkrétnou krajinou, ale zatiaľ ešte žiadna takáto dohoda nebola spustená. Takže je tu riziko, že hoci chceme rozvíjať obnoviteľné zdroje energie a podporovať spoluprácu eh, v stredom, medzi Stredomorím a EÚ, že za niekoľko mesiacov stratíme 4 až 5 financovania, pretože nebudeme mať tie uhlíkové kredity, úvery, aby sme financovali tieto projekty, tak to je najväčší problém, e, ktorý e, rieši aj Európska komisia. Treba znížiť rizika, pretože sa hovorilo o nákladoch obnoviteľných energií sú tu tiež otázky, ktoré súvisia s tými kontraktami na 20 rokov a viacej, takže treba vytvoriť také mechanizmy, ktoré pokryjú tieto rizika, aby sme čo najviac znižili náklady. Treba tiež lepšie pripravovať projekty, mobilizovať e, rôzne financovanie, koncesie a podobne, ktoré je k dispozícii a teda využívať maximum nástrojov, využívať ich a koordinovať, pretože žiadny nástroj izolovanie neumožní z realizáciu takýchto projektov. A preto je e, na riešenia potrebná toľko politická vôľa, toľko práca, je potrebná aj veľká spolupráca. Ak to nedosiahneme, tak nebudeme schopní spolupracovať a vypracovať na veľkej, na rozsiahlej úrovni takéto energie. A ak tieto technológie nepôjdu na tú, e, na tú veľkú rozlohu alebo ak nebudú široko používané, tak ich náklady sa neznížia. Nebudem zachádzať e, ďalej do detajlov k tým fyzickým infraštruktúram, ale potrebné je, aby sme mali globálny pohľad na tieto infraštruktúry a neobmedzovať sa len na prepojenia dvoch brehov Stredomoria, čo je síce kľúčová otázka, ale treba sa venovať aj interkonexiám, teda prepojením medzi Stredomorím a ďalšími oblastiami. Ale treba posilniť aj distribučné siete v krajinách a venovať sa tiež otázke prístupu na trh, keď príde zelená energia do Európy. A čo je rozhodujúce? Obnoviteľné energie musia byť vektorom rozvoja pre tieto krajiny Stredomoria. Nemá význam rozvíjať obnoviteľné energie na veľké náklady, keď potom sa to bude robiť eh, a bude sa to exportovať do severských krajín a podobne. Treba pouvažovať o možnostiach, ako treba postupovať eh, E, či treba mať pre určité krajiny nejaké špecifické klauzuly, či ich treba špecificky podporovať v nejakej oblasti, či e, robiť výskum a vývoj v určitej oblasti alebo špecifické financovanie. Treba to urobiť, pretože e, miestne podmienky v tej ktorej krajine sa líšia niekedy o 30, 20, 50 A ak e, sa nám to nepodarí, tak dosiahneme len to, že sa e, zväčší nerovnováha v platovnej bilanci týchto krajín. Pokiaľ ide o transfer technológií a capacity building, teda vytváranie schopností a vedomostí, musíme vytvoriť benchmarkingy a tiež adekvátne platformy. To sú všetko témy, ktoré treba riešiť s členskými štátmi aby sme mali realistické a čo najkonsenzuálnejšie ciele, aby sme toto všetko zrealizovali. Je to obrovská úloha a EÚ a Európsky parlament zohrávajú kľúčovú úlohu v tomto procese, pretože sú vlastne katalizátorom celého procesu. Je teraz rozhodujúci moment. Dva, tri budúce roky budú rozhodujúce a dúfam, že sa nám to podarí všetko zrealizovať Máme všetko na to, aby sme to zrealizovali. Regionálny potenciál je obrovský. Je tu politická vola bojovať proti klimatickým zmenám a ich dôsledkám. Otázka energetickej bezpečnosti je tu tiež. Je otvorená diskusia o atomovej energii. Takže je tu skutočne príležitosť, aby sme dosiahli obrovský pokrok e, v, aj v členských štátoch EÚ, aj pre stredomorské krajiny a treba ísť týmto smerom, aby sme boli na čele, pretože keď sa pozrieme na Južnú Afriku, do Číny a tak ďalej, tam sa na tom pracuje a ak sa to v Stredomori neurobí, e, kde sú na to vynikajúce podmienky, tak e, je e, tu riziko, že vlastne ostaneme na chvoste a že tieto krajiny nebudú môcť plne využiť tie plusy, ktoré majú. Takže je to naozaj kľúčový moment a treba, aby sa veci zrealizovali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne aj za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu. E, vzhľadom na pokročilý čas dávam hneď slovo vám, pán Bukhart. Už máme zhruba pol hodinu časový skos. Ďakujem pekne. E, kým sa moja prezentácia naťahuje, a už sa nám tu objavila. E, tak na úvod, to možno pre tých, ktorí nepoznajú našu firmu First Solar, e, máme zhruba 20, 12 rokov. E, to znamená, že sme ešte malou firmou, ale aj celý sektor je relatívne mladý. Máme sídlo v Spojených štátoch amerických, sme teda americkou firmou, ale máme výrobnú linku v Nemecku, v Spojených amerických, v Malézii, vo Francúzsku, vo Vietname Um, pričom vo Vietname je to ešte iba v pláne. Sme e, najväčšou firmou, ktorá vyrába tieto um, tenkovrstvové moduly vo svete a taktiež sme e, e, výrobca, ktorý dokáže vyrábať tieto e, fotovoltaické e, články e, z, niž, s najnižšími nákladmi. E, naše výrobné náklady sú zhruba na úrovni 0,75 amerického dolára na 1 W. E, to znamená, že sme skutočným vodcom e, v tomto sektore. E, chceli sme tu vystúpiť v tomto kontexte, preto aby sme prezentovali náš projekt fotovoltaických projektov v púštnych oblastiach. Máme teraz spustených zhruba 50 miliónov solárnych modulov, e, najmä v juhozápadnej časti. Čo sa týka celej e, oblasti Stredomoria a využívania e, solárnych fotovoltaických článkov. Myslím si, že už tu zaznel potenciál, ktorý je v tomto regióne a keď naozaj chceme využiť celý potenciál, tak fotovoltaické články sú skutočne jedinečným nástrojom, ako to využiť je tu taktiež príležitosť lepšieho, efektívnejšieho riadenia. Už existujúceho evgenského portfólia spolupracujeme s e, odbrateľmi Spojených štátov amerických v Európe, ktorí e, taktiež nás e, informujú o tom, ako rozvinúť také portfólio, ktoré bude orientované práve na solárnu energiu. To je dôležité aj z hľadiska flexibility a ľahkej údržby. Okrem toho je potrebné zvyšovať e, možnosť prenikania elektrickej energie v oblasti Stredomoria. Myslím si, že to je jedna z oblastí, kde fotovoltaické články, ktoré sa dajú e, nastaviť, e, takže sú veľmi blízko spotrebe, nám ponúkajú túto flexibilitu. To nám umožňuje nielen budovanie rozsiahlých E, sieťových infraštruktúr, to by sme rozhodne mali robiť, ale taktiež e, na miestnej úrovni by sme mali podporovať e, budovanie takýchto centier, aby nedochádzalo k stratám v prenosových sieťach. A taktiež sú tu ešte podrobne ďalšie dva faktory z hľadiska vytvárania pracovných miest a sociálne aspekty. Myslím, že, že z hľadiska výroby jeden výrobný tím v Spojených štátoch amerických využíva zhruba 275 pracovníkov na 1 megawatt Um, produkcie denne, teda už len vo fáze výroby je obrovský potenciál hľadiska pracovných miest e, spojených s touto formou energie. Taktiež je tu možnosť e, um, zvyšovania zručností, využívania týchto zručností a vedomostí Rozširuje sa to čoraz rýchlejšie. Myslím si, že prenos týchto vedomostí a znalostí je skutočne zásadný pre tento sektor. ale Taktiež e, sú tu faktory, ktoré súvisia so životným prostredím a taktiež e, s e, bezpečnosťou energetických dodávok a odpútanie sa od fosílnych palív. Takže v stručnosti mnohí z vás nevedia, a ako vyzerajú vlastne tieto rozsiahle projekty fotovoltaických článkov a aké výhody prinášajú. Keď sa pozrieme na takéto články, sú to projekty, ktoré nevyžujú žiadnu vodu, ani plyn, ani ropu. Počas svojej prevádzky sú to teda bezemisné prevádzky a nemajú taktiež žiadny odpad. To je obrovskou príležitosťou, najmä v oblastiach, ako sú púšte. E, sú e, veľmi nenáročné na údržbu, nepotrebujú takmer žiadnu údržbu, pretože sa pracuje e, v podstate s nainštalovanými článkami, je to veľmi jednoduchá technológia, ktorá e, sa udržiava veľmi jednoducho. E, taktiež uhlíková stopa je v tomto smere veľmi relevantná, e, pretože návratnosť energie je veľmi rýchla a práve o to ide v budovaní týchto článkov, týchto veľkých sietí. Samozrejme, rozsiahle územia sú najefektívnejšie Vlhkosť ani prach e, nie sú problémom. Veľmi ľahko sa dá s nimi vysporiadať, s týmito podmienkami. Isté, že z geografického e, pohľadu sú isté obmedzenia, taktiež e, z hľadiska uhla žiarenia ehm, je potrebné prispôsobiť tieto články, ale 100% dôveryhodný systém neexistuje. Musíme využiť, čo máme k dispozícii v čo najväčšej možnej viere. Čo sa týka projektového vývoja. V tomto smere je dôležité spomenúť, že E, výrobnej, výrobná doba je veľmi krátka a je možné spustiť tento projekt e, za veľmi krátke obdobie. Je to veľmi flexibilné, e, je to veľmi um, zaujímavé aj z finančného hľadiska. Samozrejme, náklady na kapitál sú veľmi um, dôležité na spomenutie. Taktiež je možné financovať tieto projekty modulárnym spôsobom, to znamená po 5, 10 alebo 20 MW čiastkách. To je zaujímavé aj z hľadiska návratnosti ehm, investícií. Nie sú na to potrebné žiadne e, zdroje vody ani plynu v blízkosti týchto prevádzok. To je vlastne relevantné práve v týchto pušných oblastiach. A taktiež je možné budovať v akýchkoľvek topografických e, podmienkach e, E, nielen na rovine, ale aj e, na e, miernych pahorkoch a kopcoch. Čo sa týka financovania, to je zrejme najdôležitejšie, najzaujímavejšie. Zhromaždenie kapitálu znižuje náklady zhruba 40 My sa sústredujeme samozrejme na moduly, pretože v takýchto množstvách sú náklady nižšie. To je zaujímavé aj z hľadiska financovania a zaujímavé aj z hľadiska konkrétneho projektu Desertec Myslím, že dôležitou príležitosťou, ktorú by sme mali využiť eh, z nášho pohľadu, je, že je to eh, veľmi zaujímavé z hľadiska eh, kapacity. 35 kapacity my sme investovali 4 gigawaty finančnej kapacity týchto fotovoltaických článkov, čo je naozaj veľmi zaujímavé. Snažím sa prebehnúť tým veľmi rýchlo, aby ostal priestor pre diskusiu. Ešte som vám chcel ukázať niekoľko obrázkov, pretože to je podľa mňa zaujímavé tiež na demonstráciu, aby ste si vedeli predstaviť, čo presne myslíme pod takýmito rozhľadnými projektami. Je to medzi 10 a 80 megawattmi eh, na rôznych miestach eh, na svete. Toto je zrejme najväčší projekt, ktorý sa teraz eh, stavia. Je to projekt s objemom 290 MW v Arizone je tam e, dohoda e, jedného z najvýznamnejších e, dodávateľov energie v tomto regióne. Je to projekt, ktorý ukazuje, aký veľký potenciál je spojený s fotovoltaickými článkami. Solárna energia prináša obrovskú hodnotu nielen pre miestnu spotrebu, ale aj pre uh, účely vývozu. Um, potreba elektrickej energie v samotnom regióne je veľmi veľká, a takže z tohto projektu je to tiež zaujímavé, ale aj z pohľadu vývozu je to mimoriadne zaujímavé, tak aby tieto projekty boli životoschopné, aby eh, prinášali aj návratnosť investícií fotovoltaické články a všeobecne sol, sol, solárna energia už je um, rentabilná. Udržateľné formy energie sú zaujímavé najmä z dlhodobého hľadiska tieto projekty budú prinášať energiu, tak povediať, zdarma po istom období zhruba 20 rokov. Čo sa týka podpory samotného regiónu, aj to je zaujímavé, pretože sa tým vytvárajú pracovné miesta, podporuje sa taktiež zvyšovanie zručnosti a vedomostí a zlepšuje to prístupnosť týchto regiónov. Celé toto odvetvie sa už poučilo mnoho za posledné roky Posunuli sme sa z trhov dotázy, teraz sme v tom tranzičnom období. E, je to neľahké obdobie e, na to, aby sme prekonali toto obdobie a dostali sa na úroveň udržateľných trhov, musíme prekonať e, túto neľahkú fázu. Mnohí tu už hovorili o tom, že je to fáza medzi fosilnými palivami a udržateľnými zdrojmi energie. Musíme prekonať toto obdobie, musíme zvýšiť e, rozsah využitia týchto zdrojov, pretože tým sa automaticky budú znižovať náklady potrebné na výrobu tejto energie. Taktiež musíme hľadať e, udržateľné um, životné cykly týchto produktov. Využívame e, niekoľko tisícov takýchto panelov. Musíme zabezpečiť, aby boli recyklovateľné, aby sa dali opätovne využiť aby boli teda ekologické, taktiež potrebujeme jasný a stabilný politický rámec. To je e, dôležitým predpokladom, e, e, ktorý musíme dosiahnuť na splnenie našich projektov. Ďakujem. Pán Burkart, srdečná vďaka za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu. E, myslím, že ste prezentovali e, veľmi dobre celý tento sektor, robili dobrú reklamu. E, teraz by sme mali využiť niekoľko minút, ktoré máme k dispozícii, využiť teda na diskusiu. Všetko to, čo súvisí s infraštruktúrou a s financovaním, bude obsahom ďalších dvoch panelov. Už sa prihlásili traja kolegovia o slovo v diskusii v tejto prvej časti, aby sme sa sústredili teda na tie politické veci, to by som chcela navrhnúť, a potom prenechali tie praktické aspekty ostatným dvom panelom. Neskôr dostáva slovo pani Riera Madurel. Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Ja si spomínam na moje staré časy a keď eh, ste aj vy predsedali výboru na úvod samozrejme všetkým by som poďakovala rečníkom za to, že vystúpili v tomto paneli a pogratulovala by som im k ich práci. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé si vás vypočuť, vypočuť všetkých, ktorí sú v tom projekte Desertek aj pre Meda. Počuli sme ich oddelenie, teda každý povedali niečo o svojom projekte, ale ja by som si rada od vás vypočula aj taký spoločný názor a položila by som otázku, ako vidíte tú spoluexistenciu oboch projektov, aký majú vzťah medzi sebou, či majú nejaké fórum spolupráce, alebo teda nejaké prechodné spôsoby, alebo teda spolupráca a prepojenie týchto dvoch projektov. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme pekne, pani Rera Madurela. Eh, teraz pán Turmes. Ak dovolíte, otázka a pánovi eh, Kaupovi. Spomenuli ste, že siete sa môžu vybudovať iba sa, eh, ak sa spojí farba zelená, čierna a sivá. Ja neviem, či e, je to vhodná kombinácia. Ja si nemyslím, že by sme mali využívať fosilné palivá mimo Európy a potom dovažať túto energiu do Európskej e, únie. E, máte nejakú predstavu, ako by to mohlo naozaj fungovať? Aj čo sa týka solárnej energie, nadviažujem na to, čo povedal pán Štraus, myslím, že potrebujeme priemyselnú politickú dimenziu práve pre ľudí, ktorí žijú v tomto regióne. Vy ste globálnym hráčom. Čo by sa muselo udiať, aby firma First Solar v Maroku, v Egypte alebo v Tunisku mohli spustiť produkciu. Už sa venujete takýmto úvahám a čo by boli pre vás tie podmienky, za ktorých by ste mohli spustiť toto posobenie, pán Rubich? Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rád položil otázku zastupcovi First Solar. V Európskej únii máme výskumné centrum, spoločné výskumné centrum v Taliansku, ktoré sa e, zaoberá testovaním týchto solárnych panelov. Máte nejaké skúsenosti s týmto centrom? Ako vnímate jeho činnosť? Myslíte si, že je to základ, e, na ktorom by sa dali potom prijímať politické rozhodnutia? Ehm, ďalej, druhá otázka to by som nadviazal na Kloda sa Minulý týždeň, alebo pred niekoľkými dňami, sme tu mali komisára pre rozvoj, pana Pibaxa. A ten uviedol, že tam bude úplne iný súbor ťažík, On sa chce sústraďovať práve na politiku energetiky, najmä v Afrike. Chce e, postaviť politiku rozvoja na úplne iných e, základoch. Chce sa sústraďovať na regionálne štruktúry, ktoré e, budú zabezpečovať blahobyt práve tým, že budú poskytovať tieto nové formy energie. Všimli ste si vôbec, že sú tieto nové zmeny orientácie a domnievate sa, že to má budúcnosť? A moja tretia otázka sa týka mechanizmu čistého rozvoja. Spomenuli ste mnoho krajín, ktoré sa rozhodli odstaviť svoje atomové reaktory. Domnievate sa, že e, sa bude dať táto potreba e, kompenzovať, teda potreba energie kompenzovať práve technológiou, ktoré ponúkate? Myslíte si, že to bude dostatočné? Pán kolega Rubich, ďakujeme pekne za vaše otázky. No a v neposlednom rade pán Ivo Belet. Ďakujem, Angelika. Pre... Prepačte, že som došiel neskoro. E, predpokladám, že niektoré už otázky boli aj zodpovedané, ale v krátkosti dovolte. Priechodnosť, realizovateľnosť e, z hľadiska vývozu e, solárnej energie zo Stredomoria. Do akej miery je to realizovateľné aj z hľadiska finančného? Totiž všetci vieme, že pri prenose sa stráca dosť veľký, veľké percento tej energie. Čiže do akej miery je to realizovateľné. A ďalšia otázka na pána Burkharta. Vlastne vaše panely, kde sa vyrábajú? V USA alebo v EÚ alebo v Číne? Proste existujú určité možnosti ešte vyrábať ich aj v USA alebo v Európe, respektíve je už príliš na to neskoro, má už Čína monopol v tomto, alebo aká je situácia, pokiaľ ide o fotovoltaické panely? Ďakujem. Ďakujeme pekne, kolega Belet. Teraz e, by som ešte rada dodala, že pre tento balán by bolo dôležité z politického hľadiska e, Mm, získať prehľad o tom, čo by ste si želali e, na tejto politickej úrovni od nás v Európskom parlamente. Už sme tu spomenuli niekoľko aspektov. Pozerám sa na pána Turmesa e, vzhľadom na smernicu obnoviteľných zdrojov energie z roka 2008. E, to už bol prvý krok. A pýtam sa konkrétne, keď politicky tvrdíme, že chceme podporovať vašu víziu, keď chceme, aby sa spustil prvý pilotný projekt tak sa vás pýtam, pán eh, Burkhardt, eh, čo očakáva eh, váš sektor, čo očakávate, aké rozhodnutia, aké stimuly, aké motivácie očakávate od nás, aby bolo umožnené, že naozaj budete mať podmienky preto, aby ste mohli tieto projekty spustiť. Nemusíme sa vyjadrovať k aspektom financovania, tomu sa bude venovať neskôrší panel, ale na tejto politickej úrovni, čo očakávate. Uh, Teraz navrhujem, aby sme začali vami, pán Burkart, a potom dali slovo ostatným, aby odpovedali na všetky otázky, ktoré im boli položené. Nech sa páči, pán Burkart. Takže pokúsim sa odpovedať na otázky odzadu. Takže najprv v tej Číne na objasnenie. My v Číne nevyrábame. Vyrábame v Nemecku, v Frankfurt, na hranici medzi polskom a Nemeckom vyrábame aj v USA, máme v Ohio, v štáte Ohio teda jednu továreň a budujeme ďalšiu v Arizone, v lokalite Mesa. Máme výrobu aj v Malajzii a teraz pripravujeme ďalšiu továreň, teda buduje sa vo Vietname. No vidíme, že vlastne azijský trh začína rásť a chceme byť pri tom. Takže vidíme je tu vlastne v súvislosti s kladovou otázkou. Áno, e, momentálne vo Francúzsku nemáme priestor e, pre budovanie takéto továrne a keď, tak by sme to robili spolu s EDF. Na, pokiaľ ide o kladovú otázku, ozaj kriticky dôležitou témou je a vlastne aj cestou diskusí o Maroku je teda potrebné aby sme boli na trhu viditeľní. A potom vlastne je potrebné investovať v krajine, A treba sa taktiež spoliehať aj na mnohé e, zdroje pochádzajúce e, z danej krajiny, pri výstavbe napríklad a podobne. Aby aj tá krajina mala z toho prospech. Ale kritický význam má ten politický rámec, ktorý sa týka toho zviditeľnenia. V minulosti sme to už videli a teraz je to opäť dôležité, keď ste napríklad v nejakom procese a pokračujete od projektu k projektu, každý potrebuje určitú viditeľnosť, ale obvykle nie je dostatočne viditeľný takýto projekt priamo na trhu. Takže povedzme určité percento na, na podielu na trhu znamená aj väčšiu viditeľnosť, respektíve zviditeľnenie sa uvedem teraz francúzsky príklad. V Nemecku sme sa v Lani rozhodli, že zdvojnásobíme e, našu kapacitu výrobnú na 500 MW a to vo veľkej miere, pretože Nemecko preukázalo značnú stabilitu a preto sme sa rozhodli takto budovať e, fotovoltaické články. A takto vlastne pokračujeme v tomto roku. Pánovi Rubekovi, pokiaľ ide o spoločné výskumné stredisko, áno, ja som veľkým fanúškom tohto strediska, týka sa to aj obnoviteľných zdrojov energie. A keď sa pozrieme na niektoré výsledky testovania modulov PV, tak e, áno, hovoríme o životnosti okolo 25 rokov, ale dá sa to zrejme zvyšiať na 40 rokov. A z hľadiska financovania je tu potom veľký priestor. A vlády budujú na základe tohoto aj stratégiu. V Nemecku sme toho svedkami. A toto je veľmi významný signál pre celý región Stredomoria, pretože to je vlastne veľmi udržateľný spôsob výroby energie. Rozvojová politika, vlastne perspektíva v tejto oblasti, o tom sme už diskutovali. Myslím, že tu kolegovia ešte budú chcieť niečo povedať, pretože aj z hľadiska perspektívy DII sa k tomu dá niečo povedať. Spomínal som vo svojej prezentácii aj ten sociálny aspekt. Samotný prístup k energii, k elektrine znamená zvýšenie hygieny, lepšiu úroveň vzdelávania a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten prístup je potrebný a chceme tu kombinovať rozvojovú politiku s energetickou politikou a robiť to inteligentne, nielen na sever, severném, teda nielen na severe Afriky, ale aj v ostatných častiach kontinentu. A vlastne, keď jadro má postupne končiť e, svoju pôsobnosť, ako sme videli teda nedávno ten vývoj v Nemecku, tak už sme zaznamenali aj v Nemecku, e, že rastúci počet e, týchto modulov PV viedol k tomu, že celkovo prenosová sústava e, v Nemecku sa už stabilizovala. A dôležité je, aby sme teraz dokázali zabezpečiť e, kapacity, teda výkony, ktoré sú e, v sieťach potrebné. Um, samozrejme, že duch samotnej smernice o obnoviteľných zdrojoch ten vlastne berie do úvahy aj tie základné potreby trvalých dodávok, na ktoré sme boli zvyknutí z jadrových a teplných elektrární. Možno to bude treba ešte doplňať z nejakých iných zdrojov, treba s vodnými elektrárňami. Ale možno aj ten plyn môže byť v tomto smere veľmi významným doplňujúcim faktorom. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Štrous. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Padlo tu viacero zaujímavých otázok. Pani Madurel, nástoli ste na, komple, na doplnkovosti týchto dvoch projektov a máte pravdu. Ja si myslím, že výsledky ukazujú, že sú to projekty, ktoré sú dosť rozdielne vo svojich charakteristikách. Desertec Nemôžem hovoriť za nich, ale to je priemyselný projekt, e, ktorý robia ekonomickí partnery a náš Solar Mediterranium je skôr spoločenský a politický cieľ alebo projekt. Máme síce veľmi spoločné ciele, ako povedal kolega zo Solaru, aby sa to rozvíjalo, potrebujeme jasný, konkrétny inštitucionálny a politický rámec, ktorý bude e, dobrý ten váš projekt je skôr také technickej podpory a pomoci a nástrojov, takže tieto projekty si nekonkurujú, ale sú veľmi doplnkové a majú síce rozdielne perspektívy, ktoré sa ale navzájom dobre doplňajú a preto musíme spolupracovať a potvrdiť tú doplnkovosť, takže nevidím tam vôbec nejaký problém. A čo hovoril Claude Turmes k tej sociálnej a priemyselnej politiky v južných krajinách a vytváranie pracovných miest, je to veľmi dôležité a ja som to hovoril. Aké sú tie čísla? Existuje vynikajúca štúdia Svetovej banky. Ak nič neurobíme, tak ide o 23%, pokiaľ ide o stavebníctvo a ďalšie sektory, ak máme lepšiu polit vôľu to realizovať, tak už hovoríme o 70 Takže z tých 30 na 70 sú 2-3 body, ktoré treba urobiť na lokálnej úrovni, vyrábať e, tie technológie a tie jednotlivé zložky. E, potom tie zrkadlá, to je už náročnejšia e, technológia, príjimače alebo zachytávače, to je tiež zložitejšia technológia. A aby tieto komponenty sa mohli lokálne vyrábať, tak musí existovať lokálna priemyselná infraštruktúra, či už v Alžírsku alebo Maroku už takéto niečo je takže už tam môžeme dostatočne kvalitne vyrábať tieto veci. A ak chceme mať zahraničné investície, tak to súvisí s veľkosťou trhu. Keď ten trh nebude dostatočne veľký, e, tak samozrejme ten záujem nebude. Takže to súvisí s tým. Druhý dôležitý prvok, aby sme mali miestne firmy, e, ktoré sú schopné ako hlavný investor alebo organizátor a manažer dosiahnuť realizáciu, správnu realizáciu toho projektu aby sme mali aj tú miestnu sieť a potom dostatočne dobrú odbornú vzdelanosť, dostatočný vedecký výskum a tak ďalej. Na tom všetkom treba pracovať. Padla tu otázka, či sa to dá zafinancovať napríklad v doprave Áno. Komparatívne náklady na juhu je viacej slnka, to je jasné, takže treba ísť tým smerom. Je to zrealizovateľné, ale potrebujeme skutočné partnerstvo win-win. A tak sa o tom hovorilo aj na začiatku pre EÚ, využiť všetky aspekty, aby sa dosiahli e, tie ciele energetického balíčka, aby sme mali lepšiu energetickú účinnosť. Tak toto je ten cieľ a článok 9 umožní, umožní práve zrealizovať tieto ciele toho energetického balíčka. A zároveň bude rozvíjať lokálny priemysel v rozvojových krajinách a tiež masovú produkciu obnoviteľných energií, čo bude užitočné aj pre tie krajiny, aj pre EÚ. A otázka pani predsedajúcej, že čo očakávame od parlamentu No, viacero vecí je dôležité, aby EP naďalej e, politicky zviditeľňoval túto tému, pretože sme na kryžovatke viacerých dôležitých bodov. Čistý udržateľný rozvoj, boj proti klimatickým zmenám, podpora obnoviteľných energií, ale aj rozvoj krajín na juhu Stredomoria v momente, ktorý je skutočne strategicky vzhľadom na posledné udalosti v Afrike. Takže toto je téma, ktorá by mala byť skutočne medzi prioritami toho politického programu. A je potrebné, aby Európsky parlament nám pomohol zrealizovať e, potrebné nástroje, aby to fungovalo či už z európskeho hľadiska už sme spomenuli článok 9, CDM a tak ďalej. A tu potrebujeme, aby sa zasiahlo u jednotlivých zainteresovaných, aby sa urobila politická práca a tam parlament môže zohrať kľúčovú úlohu. Takže to sú tie úlohy, ako dosiahnuť tú viditeľnosť týchto projektov a aby každý členský štát aplikoval tie potrebné nástroje. Kaup, nech sa páči. Äh, die Frage von Jean-Claude Turm. Otázka Klóda äh, Turmesa o tom, äh, aký čierny môže byť tento zelený elektrický prúd. Môžli by sme sa dohodnúť na kompromise, že vysokoefektívna plynová elektrárne produkuje zhruba 4,5 MWh na tónu ak by sme sa dohodli na nejakom kompromise z hľadiska množstva emisí, ktoré by produkovali tieto dve formy energie, tak by to bolo pre nás priateľné. Ja by som si najviac želala, že aj z pohľadu teda súkromného sektora jednou z najväčších bariér sú náklady na kapitál. My by sme potrebovali lepšie zaistenie rizika, pretože rozdiel medzi 3% alebo 5% úrokov a 12 úrokov na financovanie takéto elektrárne e, ten takmer zdvojnásobuje celkovú cenu produkcie. Teda e, potrebovali sme lepšie zajistenie rizika. To by bolo pre nás naozaj veľmi prínosné. E, hospodárnosť transportných nákladov a prenos do Európy. Ja som v mojej prezentácii E, mal priesvitku aj o tom, že keď e, prekročíme Alpy, môže to byť zo hospodárskeho hľadiska pre spotrebiteľa zaujímavé z hľadiska nákladov na kWh. Dalo by sa to potom e, porovnať so solárnou energiou, respektíve s elektrickou energiou, so solárnych zdrojov, ktorý produkujeme napríklad v Nemecku na severe. A teda tie isté investície e, sme schopní vyprodukovať rovnaké množstvo energie a tie 10-percentné straty, ako ktorým dochádza zhruba 3 e, eurocenty na kWh vrátanie nákladov na prenos, e, tie nezhoršujú celkový obraz. Teda táto elektrická energia naozaj je finančne atraktívna a nákladovo zaujímavá. Samozrejme nie, ak by e, sa to privažalo iba do Španielska, ale samozrejme, ak sa to bude potom e, prenášať e, aj viac na sever, ehm, tak je to o to zaujímavejšie. Ďakujem pekne. Teraz sa pán Van Son. Myslím, že väčšina otázok už bola od, zodpovedaná dosť vyčerpávajúco a ja v podstate súhlasím s tým, čo povedali moji predrečníci Nemusím k tomu ani príliš e, mnoho dodávať. E, veľmi zaujímavá bola otázka e, toho, ako sú prepojení tieto projekty v Severnej Afrike alebo na Blízkom východe, či si to nekonkuruje z hľadiska vytvárania pracovných miest. Myslím si, že to by bolo skutočne zničujúce. V tejto prvej fáze, keď chceme spustiť tieto projekty, tak strácať energiu tým, že by sme e, diskutovali o strate konkurencieschopnosti, podľa mňa nie je správne. Snažíme sa to doplnkovo e, budovať. Politická scéna e, Únie pre Stredomorie vytvára politické pozadie, politické podmienky za spolupráce samozrejme aj inštitúcií v Bruseli a krajín Stredomoria. Iniciatíva Desertec je iniciatívou e, samotného sektora, samotných podnikov e, zameraná na e, komerčné aspekty. My chceme stimulovať toto hnutie, chceme urýchliť naplnenie týchto projektov a to sa doplňa aj s ostatnými hráčmi. Vždy vlastne sedíme v takomto zastúpení v paneloch a v pracovných skupinách, kde sa takto navzájom doplňame. Z hľadiska priemyslu je zaujímavé, aby vznikol vôbec aby vzniklo takéto priemyselné odvetvie tam, kde by firmy mohli investovať dlhodobo, je skutočne jedinečné, že medzinárodné podniky, začalo to v Nemecku, teraz už máme podniky zo 17 krajín, ktoré tvrdia, že, že sa chcú pozerať e, nad rámec obdobia nejakých 5-10 rokov, e, skôr na obdobie, dajme tomu, 40 rokov. Teda je potrebné, aby sa v Európe vytvoril rámec, aj e, na Severnej Afrike, na Blízkom východe, aby sa vytvorila stabilita, aby bolo možné podporovať tieto, stabil, e, tieto investície, aby sme dokázali sa preniesť e, z tých súčasných zdrojov energie a z toho podielu, menšieho podielu obnoviteľných zdrojov energie od tých 40 rokov, aby mali prevahu tieto obnoviteľné zdroje energie. A taktiež e, sa chceme pozerať e, nielen na to, čo sa deje v našej vlastnej krajine, čo sa týka vytvorenia pracovných miest, ale aby sme vytvárali pracovné miesta aj v tých regiónoch, kde táto energia bude vznikať a odkiaľ sa bude potom e, transportovať do iných regiónov. Teda tento projekt je naozaj mimoriadne jedinečný a my ho tak aj vnímame. Snažíme sa aby sme sa navzájom doplňali. E, dobrým príkladom je aj Medgrid. Je to francúzska iniciatíva, ktorá je zameraná na otázku sieti. Teda všetko to navzájom veľmi dobre súvisí. Z môjho pohľadu iniciatíva Desertec predsa len je ešte o niečo jedinečnejšia a to v tom, že my sa sústredíme naozaj na dlhodobý e, rozvoj e, v horizonte zhruba 40 rokov zatiaľ čo Medgrid alebo MSP sa sústredujú zhruba na obdobie 10-20 rokov. Ale som si istý, že aj oni to potom predlžia túto svoju pôsobnosť. Myslím, že väčšina otázok, ktoré tu zazneli, čo sa týka napríklad energetické výmeny, už bola zodpovedaná. Nebolo by vhodné, keby sme posilňovali siete a potom eh, by sme využívali tieto siete na prenos energie, eh, ktorá pochádza z fosílnych palív alebo z jadrových zdrojov. E, to nie. My sa chceme sústreďovať e, vo využití našich sietí na obnoviteľné zdroje energie. Myslím, že pán Rubich e, položil otázku, ktorá súvisí s životaschopnosťou takýchto solárnych exportov. Z dlhodobého hľadiska tieto prenosy na veľké vzdialenosti sa dajú vyhodnotiť iba keď ich vnívame tak dlhodobo, ako sa bude e, vyvíjať trh v Európe, v Severnej Afrike a na Blízkom východe. Aké sú možnosti a ako to prepojiť, aký bude cenový vývoj a tak ďalej. Má to zmysel samozrejme iba ak je to cenovo zaujímavé, teda takýto e, prenos prúdu z miesta A na miesto B. teda tento cenový aspekt je dôležitým faktorom, e, ktorý veľmi pozorne skúmame. Snažíme sa preskúmať, e, aký bude dlhodobý vývoj cien na týchto jednotlivých trhoch a potom e, sa snažíme predvídať, aké budú ďalšie kroky z hľadiska investície do sietí. Zaznela tu aj otázka, čo by sme si želali, nuž Môžem sa pridať k želaniam, ktoré tu už zazneli, mm, čo by sme si želali od Ježiška. Môžem povedať, že mojim najväčším želaním je, aby aj politicky, ako Európa spoločne so Severnou Afrikou, aby sme si uvedomili, že máme málo e, možností z hľadiska zabezpečenia dlhodobých e, zásob energie. Máme vietor, máme vodnú energiu, máme biomasu, a máme niekoľko iných možností, ale nie je toho tak veľa. A aby sme si uvedomili, že v púšťach eh, na Blízkom východe, v Severnej Afrike sú obrovské možnosti pre solárnu energiu, pre veternú energiu. A musíme si uvedomiť, že eh, je potrebné vytvoriť stabilný rámec, a to spoločne, tak aby to bolo hospodársky možné a zrealizovateľné. Musíme zdôrazňovať hospodárnosť, eh, musíme si uvedomiť, že všetky kroky, ktoré robíme aj na úrovni podnikov, na úrovni politickej, aby sme čo najrýchlejšie využili technologické poznatky, ktoré máme, aby sme ich čo najlepšie eh, vniesli na trh. A tu sa dostávam k téme, eh, ktorá tu už zaznela. A samozrejme, eh, mm, sektor veternej energie sa už dokáže postupne postaviť na vlastnej nohy v Severnej Afrike. To by sme mali podporovať aj naďalej, ale tak ako malé deti, aj keď už stoja na vlastných nohách, e, treba sa im venovať, ale o mnoho menej, ako keď boli malé. E, dieťa e, fotovoltaických článkov, e, to už sa osvedčilo, e, ceny sa celosvetovo znižujú, kvalita sa rapidne zvyšuje, e, medzičasom je naozaj špičková. Teda to sa uberá správnym smerom, to musíme naďalej podporovať. A tu prichádza naše problémové dieťa, tak povediac. To sú um, modely solar, solar thermis. Očakávame, že to bude prinášať um, tie najväčšie zásoby energie v budúcnosti, dajú sa uskladňovať e, veľké množstvo energie, dajú sa potom využiť v prípade potreby. Uh, ale je to problémové dieťa v súčasnosti. Ešte je tam mnoho nedoriešených vecí. Musíme tomu pomôcť, aby sa to podarilo spustiť. E, a to bude niečo stáť. Samozrejme, vždy sa napokon dostávame k, k peniazom. E, teraz, e, čo sa týka toho, čo môže urobiť Európsky parlament, tu by som opäť spomenul článok 9 existuje 5 rôznych verzií vysvetľovania a transpozície článku 9. Neviem, či už um, harmonizácia prebehla, neviem, či vôbec môžem eh, spomenúť tento pojem harmonizácie. V Európe je to trochu problémový pojem. Um, tie prvé pilotné projekty uh, by sa mali uh, spustiť, aby boli v dispozícii. Ďalej je dôležitá uh, otázka integrácie na trhu, aby náklady sa znižovali. Uh, Ďalej je potrebné dosiahnuť všeobecnú dohodu medzi Európou a Severnou Afrikou aj medzi štátmi na Blízkom východe. Musíme vytvoriť rámec na to potrebný. V minulosti boli energetické charty, v 80. rokoch tie ešte existujú, alebo by sa mohol vytvoriť základ, e, ktorý bude spočívať v dlhodobých e, dohodách, e, ktoré budú ponúkať podmienky na vytváranie energie a na jej prenos. Mm, myslím, že by bolo vhodné, keby Európsky parlament naďalej sledoval tento vývoj, aby podporoval aj výmenu poznatkov, vedeckých poznatkov, vzdelávanie, výskum a vývoj, mm, taktiež mm, školenie na univerzitách e, spolu s nadáciou Desertecu sme vytvorili špeciálnu univerzitu, ktorá je zameraná práve na tieto veci. Nesmieme podceňovať tieto aspekty. Vo všetkých týchto krajinách, aj v Európe, sa čoraz viac eh, mladých ľudí zaujíma o tieto veci, preto ich musíme v tom podporiť. Eh, ďakujeme pekne, srdečná vďaka všetkým panelistom aj všetkým kolegom, eh, ktorí prispeli do diskusie. Ďakujeme všetkým hosťom za ich pozornosť. Bolo to veľmi zaujímavé. Bolo mi cťou predseda tomuto panelu. A dávam teraz priestor kolegyni Riera Madurel, ktorá bude predseda druhému panelu a prídu s ňou za prezidentský stôl aj ďalší panelisti. Ďakujem. Bueno, buenas tardes. Takže dobré poludnie. Začneme túto druhú časť, druhý panel a budeme trvať na tom, že vlastne nebudeme sa vrácať k témam, ktoré sme už prejednali počas prvého panelu. Takže vidíme, že vlastne alternatívne obnoviteľné zdroje energie potrebujú kvalitné siete. Hovorilo sa o tom už dnes aj predpoludním na tomto výbore a viacerí rečníci na to poukázali. Treba pôsobiť v štyroch oblastiach, štyrmi smermi. Na jednej strane treba zlepšiť a posilniť existujúce prenosové siete na juhu, pretože už sú vlastne zahltené tými tradičnými e, zdrojmi energie. Treba ich teda zmodernizovať, aby aj alternatívne zdroje energie mohli naplňať eh, potreby. Okrem toho treba zaistiť prepojenie eh, krajín, vzájomné prepojenie krajín v južnej časti Stredomoria a vlastne je to smerovanie ku regionálnej integrácii. Po tretie, musíme taktiež eh, zaistiť prepojenie medzi severnou a južnou časťou Sredozemného mora, teda medzi týmito dvoma pobrežiami, ako už tu spomínali predrečníci. A nakoniec musíme investovať do vzájomného prepojenia medzi stredomorskou oblasťou Európy a stredom a severom Európy a tiež vlastne to súvisí s tým, o čom hovorí smernica o obnoviteľných zdrojoch energie. Čiže je napríklad prepojenie medzi Španielskom a Francúzskom, ten severojužný ťah. Teraz budú vystupovať traje vnikajúci rečníci. Pán Mont- Georges de Montravel, generálny riaditeľ iniciatívy Medgrid, bude hovoriť o projektoch, ktoré vlastne sa týkajú vytvorenia supersiete v oblasti stredomorského Ďalej tu bude pán Juan Manuel Rodríguez, predstaviteľ podniku Red Electrica zo Španielska. A on sa vás... verím, že prispieva veľmi cennými informáciami, a veľké skúsenosti. A vlastne podnik, ktorý zastupuje, dosiahol ozaj veľký pokrok pri vytváraní sieti aj v súvislosti s solárnym plánom, aj pokiaľ ide o prepojenie smerom na Maroko. A to súvisí s energetickými tokmi v danom regióne. A nakoniec ešte, ešte aspekt pro- synchronizácie procesu elektrickej, eh, výroby elektrickej energie. Potom je tu ešte pán Lorain Mangrane z Maroka. A ten, sa tiež, ten je tiež e, veľmi aktívne zúčastnený do týchto projektov a zapojený do nich. Na 42 e, e, objemu vlastne z energie sa už vlastne produkuje touto cestou vo vzťahu k tomu, čo sa plánuje dosiahnuť do roku 2020. Okrem toho, tu bude prezentácia z pohľadu Maroka, pokiaľ je o spoluprácu Európskej únie a krajín Severnej Afriky z hľadiska potenciálu obnoviteľných zdrojov energie. Teraz dávam slovo rečníkom a začneme odzadu, keďže nás o to požiadal pán Navib Andrame, člen rady Marockej agentúry pre solárnu energiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Počkám na tú moju prezentáciu. A ah, Poďakoval by som spolu s predrečníkmi pánovi predsedovi Rojlovi za to, že nám dal príležitosť, aby sme vám aj Európskemu parlamentu prezentovali solárny marocký projekt a aby sme s vami zdieľali isté úvahy a práce, ktoré rozvíjame hlavne v rámci aplikácie článku 9. Úvodom dovolte, aby som dal niekoľko prvkov kontextu, už sa o nich hovorilo a v diskusii sa už spomenuli niektoré tieto prvky, aby som osobne upozornil na niekoľko kľúčových slov, ktoré sa už spomenuli. Počuli sme v predchádzajúcom paneli spolurozvoj, viditeľnosť, prosperita a susedstvo. Všetky tieto prvky sú kľúčové slova, ktoré opisujú alebo determinujú projekt, o ktorých hovoríme. A je to okrem navyše, nad projektom je to aj vízia, v rámci ktorej, ktorú chceme dosiahnuť. To nezávisí od akej výšky pristupujeme k tomu projektu, ale jednoducho diskutujeme o energii tretieho tisícročia, hovoríme o zmene paradigmy a práve tento podtitulok e, takýmto spôsobom treba merať a takto treba pristupovať e, k významu prác a k záväzkom. ktoré súvisia s týmto projektom. A preto som chcel poukázať na význam týchto prác. Maroko. Maroko je mladou krajinou, kde obyvateľstvo alebo viacej ako 60 obyvateľstva má menej ako 35 rokov. Je to mladá krajina, ktorá rastie, rastie ekonomicky. Treba samozrejme aj energeticky zásobovať túto krajinu. Potreby energie v Maroka do roku 2020 sa zdvojnásobia a v období rokov 2020 a 2030 ešte sa zdvojnásobia. Takže od dneška do roku 2030 sa zoštvornásobí táto potreba. Čo tým chápeme, aký je význam investícií, ktoré treba urobiť. A to aj ukazuje, aké záväzky my e, musíme prijať keď chceme krajinu, ktorá viacej ako 10 rokov zaznamenáva rast 5 eh, a tento ekonomický rast eh, zároveň ešte eh, sa posilňuje. Všetci si určite spomeniete na nedávne udalosti a všetci na svete majú právo na vytvorenie podmienok ekonomického rastu, aby sa tento rast uchoval. Musíme vytvoriť sektoriálne plány aby sme zabezpečili pracovné miesta pre týchto všetkých mladých ľudí. Elektrika a energie predstavuje základný prvok, keď hľadáme udržateľnosť rozvoja. Sme krajina, ktorá viacej ako 90 závisí, ak nehovorím na 97 od fosílnych palív, ktoré importujeme zo zahraničia. Keď si uvedomíme tieto dva momenty, a keď to dáme do rovnice, tak to veľmi rýchlo a jasne ukáže, že táto situácia je netolerovateľná ani zo stredodobého, ani z krátkodobého hľadiska. Keď vychádzame z toho, ale keď vychádzame aj z politickej vôle na najvyššej úrovni, že chceme dosiahnuť udržateľný rozvoj, že chceme čistý rozvoj pretože v súčasnosti Maroko vôbec e, nepodpísalo žiadny záväzok na zníženie emisí skleníkových plynov, ale dobrovoľne Maroko sa rozhodlo zaviazať sa a ísť cestou zeleného rozvoja, aby e, budúce generácie nemuseli korigovať úchylky, e, ktoré by sa urobili teraz. Vychádzajúc z tohto dvojakého prístupu obnoviteľné energie sú takmer fatalitou, potrebou a zároveň riešením. A toto riešenie jednoducho nemôžeme ani ignorovať, ani spochybňovať. Marocké orgány si preto stanovili určité ciele. Ciele, do roku 2020, aby sme mali také kapacity produkcie elektríky e, z obnoviteľných zdrojov, aby to predstavovalo 43 e, tej potencie z roku 2020. Ide o projekty, e, kde je aj solárna energia 2, MW, veterná energia 2000 a rovnako aj vodná energia Solárna energia prechádza zo, zo súčasnej kapacity, predstavuje viac ako 30 A to vám jasne ukazuje, akým spôsobom sa Maroko, krajina Severnej Afriky, zaviazala v oblasti obnoviteľných energií. Tieto kapacity by umožnili e, znížiť e, e, emisie o 3,2 miliónov 3,7 miliónov tón CO2 ročne a v rámci tohto energetického mixu samozrejme môžeme diskutovať, či je to lepšie slnečná, veterná alebo vodná energia, či bezpečnosť, alebo či je to bohatstvo v diverzite, ale je to otázka stratégie, k akou chcete pristupovať uh, a teda tá diverzita je dôležitá. A aby sme zrealizovali túto energetickú stratégiu, tak e, Maroko má právny arzenál alebo e, základňu, ktorá podnecuje, má jasný inštitucionálny rámec a to, že prijal zákon, Maroko prijala zákon obnoviteľných energií. Naša krajina je liberálna, podporujeme súkromné investície už máme skúsenosti s nezávislou produkciou energie, nemáme problémy poveriť e, a delegovať distribúciu energií v Maroku. Bežne sa to na regionálnej úrovni u nás robí. A tiež sme podporovali e, autoprodukciu na určitej úrovni alebo takú samoprodukciu. Takže tiež e, Maroko usmernilo svoj legislatívny a právny rámec, aby bolo možné zrealizovať tento veľký cieľ, aby sme používali obnoviteľné energie a aby tieto boli významným podielom e, pri produkcii energie. Marocký solárny plán má takú e, viac dimenzionálnu a integrovanú víziu a má viacero perspektív regionálnej integrácie. Počuli sme aspekty e, toho, ako treba zhodnocovať prírodné zdroje, obnoviteľné zdroje, ale aj to, že je potrebné vytvoriť priemyselné sektory, ktoré budú konkurencieschopné, teda vzdelávanie, priemyselná integrácia, výskum a vývoj. A Maroko sa zaviazalo, že bude produkovať 2000 MW pre svoju lokálnu potrebu a ak do roku 2020 tento cieľ nezrealizujeme, tak e, e, verejný štátny operátor toto bude musieť nahradiť, pretože to nemáme vo fosilných palivách. Takýmto spôsobom, keď sa bude tento program realizovať, tak chceme aj dať e, viditeľnosť iným e, regionálnym politikám, či e, teda iniciatívam, či už budú politické alebo iné, aby išli týmto smerom. Takže musíme mať otvoreného ducha, ale zároveň potrebujeme aj konkrétne prvky, základňu. Článok 9 Maroku sa tešíme, že existuje takéto ustanovenie a ďakujeme členom Európskeho parlamentu a e, Európskej komisie, že ho vytvorili, pretože nám pomáha odpovedať na naše energetické ambície a je to aj veľmi dobrou pákou na spoločnú, na vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti. Tých 20 gigawatov môžeme e, zaprojektovať v tom našom solárnom projekte. Nie je to možné. Zatiaľ to nie je možné. Máme síce vysoké ambície, ale ešte nie sú prostriedky. Síce ambície sú veľmi dôležité. Hovorili sme tu, spomínal sa tu Ježiško a tak ďalej. A ten zoznam pre Ježiška je dosť dlhý, naozaj dosť dlhý. Ale niekedy by mohol byť aj krátky, pretože Kapitol je dosť na to, aby sme financovali, ale potrebujeme niekoho, e, niekto, čo, kto to bude nakupovať a je potrebné nakupovať inteligentne. A myšlienkou tohto projektu je, aby sme aj na juhu, aj na severe Stredomoria zmenili energetickú paradigmu. Potrebujeme urobiť určitú demonstráciu. Maroko e, realizuje projekt VRZZ, a to je jasná demonstrácia, že obnoviteľné energie môžu byť rentabilné, že sú, že môžu mobilizovať investície, že je možné produkovať čistú elektrickú energiu a že je tiež predvídateľná, naplánovateľná, že sa dá e, uskladňovať a že je to možné distribuovať e, jasnými, dobrými e, distribučnými sieťami posledný cieľ je, aby e, táto elektrická energia e, e, dosiahla alebo mala také náklady ako fosilné palivy, ale na to potrebujeme väčšie trhy, aby bolo možné investovať do obnoviteľných energií, aby sa zvýšila výrobná kapacita. Na to je potrebná väčšia viditeľnosť a dlhodobé záväzky, aby solárna energia bola energiou budúcnosti. Ak by mala vybuchnúť nejaká petarda, tak týmto výbuchom nevytvoríme podmienky na vytvorenie skutočného priemyselného sektora. Na to potrebujeme schému, ktorá bude e, e, zabezpečovať tú udržateľnosť. Potrebujeme na jednej strane predstaviteľov EÚ, aby e, tie koncesionálne financie zabezpečili E, nie je problém intenzita kapitálu, ale problémom je e, splácanie tohto kapitálu. A to môže znamenať, že že e, to financovanie 1 kWh solárnej energie medzi 30-35 tej koncesnej financie. Takže musíme ísť touto cestou a musíme vyvinúť také úsilie, aby naše deti a naši vnúčatá e, mali tú možnosť, aby tieto náklady týchto energií sa znižovali a aby sme podporili e, e, túto mladú energiu, toto dieťa, ktoré nie je choré, ale ktoré potrebuje veľa opaterí, veľa hodín starostlivosti, aby to bol potom mládenec a dospelý človek a aby tento dospelý človek sa mohol sám rozvíjať, aby mohol byť nezávislý. A na to potrebujeme tie koncesie, na to potrebujeme záruky koncesí, potrebujeme vytvoriť e, trh solárnej elektrickej energie a treba predovšetkým vyvinúť, rozvinúť článok 9. A to tak, že z dobrovoľnej možnosti e, prejdeme na povinnosť. Teraz smernica hovorí, že krajiny, ktoré nerešpektovali svoje záväzky, môžu použiť dovoz. Ja si myslím, že v najlepšom z takýchto svetov by sme si mohli predstaviť možnosť, že táto možnosť sa zmení na povinnosť a povie, keď hovoríme o Ježiškovi teda, dobre Ježiško, tak urob tak, aby na časti produkcie obnoviteľných energií v členských štátoch, aby 0,5 elektrickej energie pochádzalo z južných krajín. Je to zrealizovateľný cieľ a je to zrealizovateľné aj v rámci súčasnej verzie smernice pre pilotné projekty, ale ak zajtra chceme vytvoriť trh a na základe neho vytvoriť určitý priemyselný sektor, tak potrebujeme priemyselné prostriedky a podporovať ich. A tento vývoj sa musí urobiť jednoducho v rámci princípu subsidiarity, ktorý už existuje v súčasnom mechanizme, ale tieto prvky, prvky musia byť viac menej povinné v prvej fáze A tento príspevok, ktorý sa vám môže zdať minimálny, vytvorí obrovské kapacity a takú viditeľnosť aj pre developerov, aj pre priemyselníkov, ktorí uvidia, že áno, existuje tu trh, ktorý produktuje, ktorý vyrába. My sme nadšení, chceme na tom pracovať a vyzývame Európsku komisiu, aby nás v Maroku navštívila, aby zdieľala s nami toto nadšenie, aby sme ukázali, aké sú hospodárske podmienky ktoré sú prírodné a aké sú účinné, aby sa spoločné projekty takéhoto druhu mohli vytvárať a aby vytvárali e, záujem a pracovné miesta a možnosti aj pre ďalších zainteresovaných. Ja dúfam a očakávam, že že zajtra alebo pozajtre budeme mať tú možnosť, že pod stromčekom nájdeme tie darčeky, ktoré sme si žiadali na zozname pre Ježiška. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, že ste nám dali tú vašu perspektívu vašej veľmi zaujímavej krajiny. Ja som zabudla vám povedať, že každý rečník má k dispozícii maximálne 10 minút zaznamenala som, že nemáme veľa času, tak by som poprosila budúcich rečníkov, ak by sa dalo, aby sa skutočne obmedzili na tých 10 minút. A ďalej dám slovo pánovi de Montradelovi, ktorý je generálny riaditeľ Medigritu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, že mám príležitosť, aby som predstavil Medgrid. Je to projekt spoločný pre oblasť obchodovania elektriny v regióne Stredomoria. Pracujeme na riešení, ktoré ale vychádza z Paríža, ale my hľadáme aj nové riešenia a chceme zaangažovať všetkých aktérov, teda krajiny, v oblasti stredomorského regiónu. Keď sa pozrieme do, do histórie, pripomínal to pán Štras, jeden z hlavných projektov je tu práve Stredomorský solárny plán. Rád by som vám pripomenul, že tá myšlienka ako taká je vytvoriť 20 GW prídavnej ďalšej kapacity, teda ďalšieho výkonu z obnoviteľných zdrojov na juhu a východe Stredomoria. Toto sa dá dosiahnuť, pretože Turecko samo má už samotné výkon, má plánovaný výkon 20 e, GW do roku 2020. A to je dobré. A i keď na začiatku sme troška pochybovali, či sa to dá dosiahnuť, ale vidíme teraz, že naozaj sa to zrealizovať dá. Čiže ide tu o tieto nové kapacity na uspokojenie potrieb v danom regióne. Spotreba v Maroku sa tiež dvojnásobí do roku 2020, ako hovoril predrečník, takže treba zaistiť pokrytie tejto spotreby. A prípadne by ešte ostal priestor na export do Európy. Keď hovoríme o tých 20 gigawatoch, tak e, sa tu hovorí o exporte na úrovni 5 gigawatov, čiže asi jedna štvrtina z toho by išla na export do Európy. Takže ide tu o posilnenie e, rozvoja prenosových sietí v stredomorskej oblasti. Netýka sa to len obnoviteľných zdrojov energie, ale ide o splnenie a naplnenie potrieb a uspokojenie potrieb e, v oblasti spotreby a Midgrid sa práve teda Medgrid e, sa o toto zaujíma a aj vo vzťahu k iným, k ostatným formám energie. Na srdci nám leží samozrejme aj prenos energie. E, máme záujem o integráciu a chceme taktiež zaistiť vyššiu energetickú bezpečnosť, teda pokiaľ ide o dodávky energie. A preto je dôležité integrovať navzájom južné a východné krajiny Stredomoria, ale aj smerom na Európu. Takže Postupne by tu nastala väčšia integrácia v oblasti stredomorského regiónu a vlastne nad týmto sme sa začali zamýšľať ešte vtedy, keď sa vytvárala európska sieť. Aspekt vzájomného prepojenia e, sa stáva čoraz dôležitejším a za posledných 10 rokov hm, sme skúmali aj tento aspekt z hľadiska vnútorného trhu EÚ. Podobne ako Desertec, aj tu existujú určité priemyselné iniciatívy. Týka sa to 21 podnikov. Celkovo je tam 20 e, akcionárov, aj strategicky. E, o tom ešte o chvíľku pohovorím viac. A ide o nedávno vytvorený podnik, vlastne vznikol len v januári 2001 a má ústredie v Paríži. Teraz pohovorím o našich partneroch. Začnem s tými od juhu Hovoril som, že Medgrid je vlastne spoločné úsilie a snažíme sa, aby sme mali čo najviac týchto aktívnych hráčov z juhu. Čiže sú taká eh, z Egyptu, Valedelias zo Sýrie, Jubring Med z Jordánska. Máme tu aj niektorých európskych partnerov, elektrika, RTE, to je talianský, talianská firma. Potom máme výrobcu materiálu ako Alstom, Alstom Siemens, Nexons napríklad. A máme tu aj firmy, ktoré sa venujú teda produkcie, produkcie solárnej energie, Neveknentek a podobne. Našim cieľom je zvýšiť ziskovosť producentov na východe aj na juhu Stredomoria, aj vo vzťahu k Európe samozrejme, a to cestou aplikácie článku 9. Chceme taktiež zvýšiť energetickú bezpečnosť aj z hľadiska importu a exportu, oboma smermi teda. Veľa sa hovorí o vývoze z juhu smerom na sever, ale nesmieme zabúdať na to, že tá solidarita medzi týmito systémami funguje tak, že to má vlastne fungovať obojsmerne. Takže preto z tohoto hľadiska vlastne pristupujeme aj k otázkam infraštruktúry. Ak je treba zabezpečiť proste ehm, prúdenie alebo tok energie oboma smermi, tak naozaj treba vytvoriť takú infraštruktúru, ktorá to umožní. Čiže treba vytvoriť ten generál, ten master plan, pre celú túto oblasť Stredomoria a do roku 2020 alebo 2025 sa dá očakávať, že konkrétne projekty sa už budú môcť realizovať, že budú v takom štádiu rozvoja. A týka sa to obnoviteľných zdrojov energie, ako aj neobnoviteľných zdrojov, s cieľom zabezpečiť, aby sa uspokojili potreby týchto rozvíjajúcich sa krajín. Musíme taktiež harmonizovať aj regulatívny rámec, o tom sme už hovorili. A vlastne o tom sa hovorilo ešte na začiatku, kedy vznikal európsky trh s elektrínou. Hovorilo sa o pravidlách vzájomnej výmeny elektriny a hovorilo sa o prenose elektrickej energie. A v tomto smere taktiež musíme zabezpečiť, aby sa takéto pravidlá začali uplatňovať aj v stredomorskej panve. Tretím cieľom je zhodnotiť ziskovosť takýchto investícií, teda aká je výťažnosť z týchto investícií. Samozrejme, investori budú vkladať peniaze len tam, kde sa očakáva zisk. A to samozrejme predpokladá aj určitú spoluprácu s tými krajinami v danom regióne smerom na juh a na tomto základe sa potom dá pokračovať e, v tom, že sa budeme snažiť zaangažovať všetkých tých partnerov na náležitej úrovni. Musíme vlastne prekonávať veľké vzdialenosti na dne mora a vlastne ide o jednosmerný prúd e, pri vysokom napätí. E, a Padla tu aj otázka o, ohľadne spolupráce viacerých aktérov. A často sa na, tu hovorí o tom, že tí partneri sú vlastne konkurenti v jednotlivých projektoch, ale to, to tak nie je. Oni sa navzájom doplňajú, to sú komplementárne projekty. Máme tu pod, podpísané aj dohody o spolupráci, pretože aj ministri vlastne sú do toho zaangažovaní a oni samozrejme sa môžu kedykoľvek stretnúť a prijímať kroky, ktoré sa danej témy týkajú. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za túto prednášku a za toto veľmi jasné vysvetlenie. A nakoniec ďakujem vám aj za odpoveď na moju konkrétnu otázku. A teraz dáme slovo pánovi Rodríguezovi z e, podniku Red Elektrika. Ďakujem za pozornosť. Chcel by som využiť túto príležitosť a pohovoriť o časti môjho života. Už viackrát som sa pokúšal zladiť viaceré aspekty, ale Žiaľ, nevždy sa mi to podarilo. Mal som snahy aj o integrácie v oblasti elektrických sietí. Aj... Bolo to tak v oblasti Pirenejského polostrova, ako aj v Maroko. Existuje, veľmi často sa hovorí termín siete a elektrický systém, ale elektrický systém je zložený zo sietí, z operátorov, generátorov Ehm, nákladov a spotrebiteľov alebo nakladateľov, pre, prevádzkovateľov. Ospravedlňujem sa, ale chcem vás priblížiť k súčasnej realite. A na tomto slajde vidíte cieľ toho stredomorského elektrického prstenca v súčasnosti tento prstenec nie je uzatvorený a to z jednej strany na turecko-sírskej hranici od 19. či 18. septembra minulého roka Turecko nie je prepojené na kontinentálnu sieť a ďalší synchronický blok týchto krajín je Líbia, Egypt, Jordánsko, Sýria, Libanon. A ako dobre viete, a od 98. Maroko, Tunisko a Alžírsko sú synchronizovaní s nami. Líbia je separovaná v súčasnosti od systému a tam, kde je tá čierna linka, tá čiara, tak je tiež elektrická hranica. Tu vidíte e, výmenu energie. Nie je ľahké získať tieto čísla. Tu je niekoľko zdrojov, ktoré som použil, len aby ste mali predstavu, aký je zložitý tento systém a akým spôsobom teda prúdi energia medzi jednotlivými členmi tejto zóny. Ako vidíte, tieto čísla nie sú vysoké, a okrem Maroka Maroko importuje veľa elektrickej energie zo Španielska. E, v krajinách Mašreku aj tam vidíte čísla a niektoré sú fakt smiešné. A aký je dôvod týchto nízkych čísel? Nemáme dostatočné siete, sú veľmi slabé, a aby sme zabránili nehodám, tak často používame také záložné mechanizmy. A teraz, ak dovolíte, spomenul by som prípad tranzitu elektrickej energie v Gibraltare. E, ťaží sa e, na severe na Pirenejskom polostrove v Pirenejách. Je tam niekoľko faktorov, sú to technické faktory a to je tá medzinárodná kapacita výmeny a existujú vnútorné obmedzenia samotných systémov. V tom regulačnom aspekte tam by sme mohli o tom veľa hovoriť, ale ja nebudem zachádzať do detajlov. A teraz vidíte, ako sa vyvíja ten tranzit dole sú roky, časová os a ako tá kapacita tranzitu od Gibraltaru až k Pirenejám sa mení, zväčšuje podľa toho, ak je lepšia sieť, alebo sa môže znižovať. Ak je viacej obnoviteľných energií na juhu Španielska, tak tá kapacita sa znižuje. Prečo? Pretože tá sieť sa bude používať energiou, ktorá bola produkovaná Iberiou. Teraz vezmeme si príklad. Regulácia môže urobiť veľa vecí, samozrejme nemôžeme ísť proti fyzike, ale tuto máme príklad. Dva, tri členské štáty majú výmenu medzi sebou, jeden z týchto štátov spustí akčný plán integrácie obnoviteľných zdrojov a zrazu dojde k zahlteniu na jednom bode. A ako môžeme toto zahltenie vyriešiť? A to tým, že budeme mať viacej distribučných sietí, viacej siete. A obnoviteľné energie veľmi potrebujú infraštruktúry siete. A to práve tou generáciou a kontrolou, ale na to potrebujeme adekvátne nástroje, musíme monitorovať a kontrolovať. A kde je možné aplikovať túto kontrolu? Samozrejme v systéme, v systéme B. A tu je otázka. bude Maroko znižovať veternú produkciu, aby umožnilo tranzit obnoviteľných energií z Tuniska? To je otázka. V pôvodnej prezentácii som chcel dodať ešte niečo iné, ale nechám to na inú príležitosť. Nasledol som tu určité otázky, ale chcel by som navrhnúť aj niektoré riešenia a síce také riešenia, ktoré sme spustili v Španielsku. adekvátne fungovanie bez toho, že by sme znižovali bezpečnosť našich systémov. To všetko vyžaduje veľmi náročné požiadavky na generátory, nezávislo od toho, kde sú situované. Musíme stále vylepšovať eh, naše nástroje produkcie a distribúcie tak solárnej energie, aj monitoring, aj kontrolu. To všetko bolo kľúčové na to, aby sme tých 20 eh, solárnych gigavatov dodať viacej ako 3,5 fotovoltaických eh, gigavatov, ktoré máme, aby toto všetko sme mohli integrovať a to sme mohli zrealizovať jedine vtedy, eh, keď sme mali správnu odpoveď od priemyselníkov, od distributérov a keď máme ísť ďalej, tak potrebujeme aj prispenie spotrebiteľov. viacej inteligentných, alebo ako by sme ich nazvali. A za ďalším e, významný pilier je TSO, ktorý je veľmi dôležitý. V asociácii TSO s veľkým záujmom sledujeme tento vývoj a prebieha projekt Výsledkom nebude ani tak, že koľko kilometrov, koľko káblov, koľko línií, ale chceme zadefinovať, aký by mal byť cestovný plán, cestovná mapa tých elektrických diálnic až do roku 2050. A záverom niektoré upresnenia Myslím, že je jasné, že súčasné siete nie sú postačujúce na masívny transfer energie medzi európskymi systémami a systémami krajín meda. Tiež je jasné, že obnoviteľné zdroje energii potrebujú viacej sieti a sieť je základnou, ale nie jedinou platformou, a táto integrácia obnoviteľných zdrojov sa môže zrealizovať tak, že nebudeme znižovať marže, ale budeme mať e, špecifické nástroje, budeme mať náročnejšie požiadavky na generátory, nezávisle od ich umiestnenia, budeme lepšie robiť monitoring a kontrolu obnoviteľných zdrojov práve tým TSO, lepšie uskladňovanie E, flexibilnejšiu konvenčnú generáciu. A v tom zozname pre Ježiška ja by som dodal ešte reciprocitu, transparentnosť a mechanizmy certifikácie, ktoré sú kontrolovateľné auditmi práve pre obnoviteľné energie. Ja nechcem, aby sme príliš toto dieťa ochraňovali, pretože potom by to vytváralo iné problémy v dospelom veku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Rodriguezovi za túto didaktickú prezentáciu a je nám veľmi jasné, kde sú teraz problémy a ako som povedala, že máme veľmi málo času, ale kolegov nechcem eh, obrať o možnosť, že by mohli podať eh, otázky, takže pán Turmec, nech sa páči. Položím otázku pánovi de Montravel. Povedali ste, že Margrit, nejde len o integráciu obnoviteľných zdrojov, ale všetkých zdrojov, tak e, po Fukushime, e, jadrová energetika a tak ďalej, neviem ako Francúzsko bude postupovať, uvidíme. Ale ja sa obávam veľmi uhlia. Bolo by skutočne katastrofou, keby MedGrid slúžil na to, aby dal technickú možnosť dať e, veľké uholné zariadenia do Tuneska alebo Alžiska, pretože národné siete sú príliš slabé pre takéto znečistujúce zariadenia a my postupíme káble distribúcie a takto by sme technicky umožnili tento ekologický, túto ekologickú katastrofu. Ja by som rád počul vaše stanovisko, aké sú vaše priority, aby sme umožnili dovoz uhlia do európskeho, na európsky trh. K tomuto máme veľmi jasné stanovisko v Európskom parlamente. E, zrejme ste informovaní, že v dokumente infraštruktúra a komunikácia sú dva oceky a tam sa hovorí, že EÚ a komisia bude na to dozerať. Pre našu budúcu spoluprácu by bolo dobré, aby ste nám niečo povedali k tomuto bodu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Turmes, pani Tikau tiež požiadala o slovo a potom dám slovo vám. Nech sa páči. Až e, Doris. E, Ďakujem pekne, Tereza. Ja by som e, sa rada opýtala eh, pána eh, Rambranena na nasledovné. Mimochodom, táto otázka je eh, určená aj našim kolegom zo Španielska, keď sme hlasovali za balíček o energii a klimatických zmenách. Keď sme hlasovali o mechanizme CDM e, tento umožní členským, členským štátom využívať kvóty maximálne 3 svojich emisných kvót, respektíve svojich emisných povoleniek, ak pomôžu tretím krajinám rozvíjať energeticky efektívnejšie zariadenia, vrátane investovania do obnoviteľných zdrojov energie. Chcela by som sa vás opýtať, či vo vašich krajinách si zaznamenali takéto investície, ak som to správne pochopila, hľadáte investorov. Možno toto by bol jeden zo zdrojov eh, financovania pre vás zaujímavý. A ďalej druhá vec. Eh, prečo niektoré krajiny, teda niektoré členské štáty, napríklad Luxembursko, žiadajú využitie tejto 3-percentnej kvóty, prečo nevyužili tieto kvóty, prečo ich teda žiadame, aby ich, aby ich využili. Ak sa nemýlime, pán komisár Pibalks tvrdil, že tento mechanizmus ešte nefunguje v plnej miere a ak existuje dopyt, chceli by sme sa opýtať, prečo sa táto možnosť neskúma podrobnejšie, ak dochádza k znečisteniu a ak by sa v tomto prípade dalo využiť e, to množstvo tých 3%, prečo sa tento potenciál nevyužíva? Aj. Ďakujem pekne, Adriana. Ešte ďalšie dve otázky. Konkrétne prvá bola na pána Montravela, takže mu hneď dám slovo. A potom pán Amráne. A na záver pán Rodriguez. Nech sa páči. Pán Montravel. Ďakujem. Ďakujem pekne otázka od pána Tunesa, na tú som kompetentný odpovedať a týka sa Medgridu. Samozrejme, Medgrid nedá prednosť e, vytváraniu nejakých takých elektrární, ktoré by spôsobali znečistenie. Ale pokiaľ ide o prenosovú sieť, tak nevidno rozdiel medzi elektrónmi, ktoré sú vyrobené e, z tepelných elektrární, teda z uhlia alebo z obnoviteľných zdrojov. Samozrejme, je tu možnosť, že takáto sieť by bola schopná na prenos, alebo vhodná na prenos akéhokoľvek takéhoto druhu elektrické energie. Ale možno, treba zohľadňovať aj politickú korektnosť, pravda. Ale keď hovoríme o európskej sieti, keď Európsky parlament alebo komisia chcú zabezpečiť e, prepojenie treba s Francúzsko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko a podobne, tak je tu snaha o posilnenie týchto sietí a s tým potom súvisí aj nárast e, produkcie elektrickej energie. Takže nejde o to, že by e, sme mali pôsobiť v prospech znečistujúcich foriem výroby energie, a, ale tie siete samozrejme mali byť schopné prenášať akúkoľvek energiu bez ohľadu na pôvod alebo na zdroj, z ktorého je elektrina vyrobená. Dôležitým aspektom je zabezpečenie dodávok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Montravel, pán Amrane. Neviem, či ste E, chcete, aby sa teda používalo v Maroku aj energia, ktorá sa produkuje v Tunisku? To je dosť ťažká otázka, ale myslím, že elektrikári, ako by som to povedal, odborníci v oblasti energie e, sú v popredí. Oni majú náskok pred politikmi. Proste, pokiaľ ide o údržbu sietí napríklad, tak tam e, je hlavný dôraz na technikoch, pravda. A pokiaľ ide o zdroje financovania, tak príslušný projekt e, zohľadní všetky možné finančné zdroje, ktoré by tieto aktivity projektu podporili. Či už ide o darcovstvo alebo nejaké podmienené financovanie a podobne. No, toho sa týka aj financovanie z medzinárodných e, finančných zdrojov. A pokiaľ je ten mechanizmus 3%, ten v podstate u mňa nevyvoláva žiadne problémy musím si to pozrieť, či sa to dá skúmať ďalej. Ďakujem. Ďakujem, pán Amrane. Pán Rodriguez. ste spokojní s odpovedou, odpovedou pána Amraneho? No, použiť príklad Maroka a Tuniska To je preto, aby sme diskusiu trošku vyťahli z európskeho kontextu. Ja by som veľmi ľahko mohol povedať, dobre, ja obmedzím španielskú e, veternú generáciu, aby som obnovil, aby som podporil obnoviteľné energie v Severnej Afrike. Ja som preto e, navrhol tento kontext, aby to bolo lepšie pochopiteľné. Pokiaľ ide o tie ciele na zníženie emisí, tak e, idú cestou elektrifikácie elektrická energia, aby sme dosiahli tieto ciele. Ja ako TSO, ja ako šofér toho autobusu, ktorý je elektrický systém, našou úlohou je transportovať túto energiu čo najbezpečnejšie s úrovňou kvality, ktorú vyžaduje spoločnosť, ktorá vyžaduje obrovské množstvo energií a aby tie kolesa toho autobusu možno niektoré budú e, plastické, niektoré budú drevené a niektoré budú iné. To je všetko. No ďakujem pán Rodríguez, hovorí pani Rira Madurel. Záverom by som len poďakovala rečníkom za tieto vynikajúce vystúpenia vám všetkým za vašu účasť a postúpim predsedníctvo pánovi kolegovi Klodovi Turmesovi. Nech sa páči. Uh, so, uh, I, I propose that we, we... Navrhujem, aby... Navrhujem, aby sme hneď začali. Problém je v tom, že o 18. hodine musím odísť, pretože sa musím zúčastniť rokovaní o rozsahu pôsobnosti, ktorý sa týka transparentnosti v, na trhu s energetikou. Zrejme e, nejaký člen sekretariatu bude predsedať zvyšku schôdze. Chcel by som vás požiadať, aby ste boli čo najstručnejší. E, teoreticky máme naplánovaných 10 minút na rečníka. Samozrejme, ak sa vám podarí urobiť to za kratšie, e, budeme vďační. Pani Markešis je odborníčkou na komisii, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Dovolte mi na úvod eh, zdôrazniť, aké veľmi vhodné je načasovanie tohto podujatia, aspoň z nášho pohľadu na komisii pretože nasleduje po oznámení s názvom Partnerstvo pre demokraciu a zdieľanej prosperity. A to volá po partnerstve EÚ a Stredomoria v oblasti produkcie energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie. To súvisí aj s, so spojenými investíciami v tomto regióne. Vďaka tomu by sme mohli vytvoriť nové partnerstvo za predpokladu, že sa vytvoria trhové predpoklady. Okrem toho to prichádza aj po oznámení o budúcnosti politiky susedstva. Tu sa zdôrazňuje potreba eh, vyvíjať nové projekty s našimi južnými susedmi a predchádza blížiacemu sa oznámeniu, ktoré zdôrazní stratégiu externej dimenzie energetickej politiky EÚ a okrem iného naznačí taktiež možnosť rozvíjať nové partnerstvá a vrátanie postupnej účasti na trhu s energiou v Európskej únii. Vždy, keď hovoríme o otázke energie na, v Južnom Stredomorí, mm, musíme spomenúť niekoľko prvkov našej susedia prechádzajú bezprecedentnými zmenami, demografickými zmenami, e, prerodom celej spoločnosti. E, obyvateľstvo e, volá po práve zúčastňovať sa na dianí. Zvyšuje sa počet obyvateľstva v týchto krajinách a zároveň spotrebujú o mnoho menej energie na obyvateľa ako my v Európskej únie, dokonca až 13 menej napríklad v Egypte a v Alžírsku. Ale už nás dobiehajú. A ich hospodárstva rastú e, rýchlejšie ako hospodárstva mnohých európskych krajín. Z týchto dôvodov spotreba energie sa očakáva, že sa zdvojnásobí. E, náš rečník z Maroka tvrdil, že do roku 2030 by sa to mohlo zvyšiť štvornásobne. To je veľký, veľká výzva nielen pre nich, ale aj pre nás, pretože Nesmieme zavúdať, že možnosti investícií, ktoré sa tam črtajú, budú mať priamy vplyv na Európsku úniu. A preto akékoľvek politické rozhodnutia na podporu obnoviteľnej energie musia pochádzať z obrovskej energetickej potreby v tomto regióne. Nebudem sa vyjadrovať k financovaniu obnoviteľných zdrojov energie. Je už viacero rámcov k dispozícii, ktoré sa tým zaoberajú. Spolupráca Európskej únie v, s krajinami v Stredomorí je z politického hľadiska dobre pokrytá existujúcou asociačnou dohode a taktiež e, memorandum o porozumení pre oblasť energetiky. Okrem toho komisia podporuje aj niekoľko regionálnych e, iniciatív spolupráce, napríklad integráciu trhu s elektrinou v krajinách Magrebu. Okrem iného taktiež poskytujeme výraznú rozpočtovú podporu reforiem v mnohých eh, krajinách Južného Stredomoria a taktiež eh, sa sústredujeme na programy regionálnej spolupráce, ako aj podporu obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. Vo svojom oznámení komisia spomína význam týchto programov pre rozvoj. Okrem iného iniciatíva FEMIP rada by som spomenula ako úzko to súvisí s podporou e, Európskeho nástroja pre susedstvo v oblasti energetickej infraštruktúry. Čo sa týka nákupu obnoviteľnej elektrickej energie, často sa spomína, že vývoz obnoviteľnej solárnej energie do Európy by umožňoval financovanie diania v týchto krajinách v Južnom Stredomorí. Ale keď sa pozrieme na uh, časový horizont do roku 2020 veľmi e, ťažko sa dá odôvodniť e, z podnikateľského hľadiska na základe informácií, ktoré sú k dispozícii. Európska únia e, čiastočne prekračila svoje ciele 20% do roku 2020 a na základe informácií, ktoré máme od členských štátov, čo sa týka ich vlastných plánov, tam sa neuvádzajú výrazné dovozy z krajiny Južného Stredomoria obnoviteľná elektrina v krajinách Južného Stredomoria by sa nedostala k dotáciám, ktoré e, sprístupňujú členské štáty. A bez takýchto dotácií e, solárna energia aj s ohľadom na e, vysokú mieru slnečného žiarenia by nebola konkurenceschopná na trhu s elektrinou v Európskej únii. Teda mám na mysli obdobie 5 rokov 2020 Dovozy slnečnej energie budú konkurencieschopné z dlhodobého hľadiska po roku 2025 v závislosti od mnohých faktorov, od vývoja technológií, od vývoja cien uhlíka a fosílnych palív, ale tie sa veľmi ťažko predvídajú v tejto chvíli. je ťažšie financovať obnoviteľné zdroje energie, najmä solárnu energiu v Južnom Stredomorí ako v samotnej Európskej únii kvôli sociohospodárskému um, kontextu. E, je tam nedostatok možností e, dotácií, je tam veľmi komplikovaný spoločenstvo-ekonomický kontext, ale mnoho, niekoľko krajín bývalo možnosť presunúť podiel veľmi rozsiahlých verejných dotácií od fosilných palív k obnoviteľným zdrojom energie. To by si vyžadovalo veľmi odvážne rozhodnutia a tie sa nepríjmajú ľahko. Napriek tomuto kontextu e, viacero krajín sa rozhodlo e, započať projekt obnoviteľných zdrojov energie ako súčasť e, celkového energetického smerovania. My chceme v tom podporiť. Naše nástroje musíme prehodnotiť, pretože ani technické systémy, ani článok 9 nebudú stačiť na spustenie rozsiahlých investícií. Preto návrh komisie e, začať rokovať o možnom obsahu novej dohody o partnerstve medzi EU a Stredomorieme, čo sa týka riadenia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by obsahovala aj investície na juhu, prenos technológií a dlhodobé nákupy elektrickej energie, ktoré by vychádzali z reálneho hospodárskeho rastu. Obsah takéhoto partnerstva sa ešte musí zadefinovať s našimi partnermi, musíme s nimi spolupracovať e, a spolupracovať aj s členskými štátmi a aj s medzinárodným, medzinárodným hospodárským spoločenstvom prebiehajú rokovania medzi Európskou investičnou bankou, medzi sekretariátom príslušných orgánov a komisiou. To súvisí aj s témou, o ktorej sa venoval prvý panel, a síce presun energie v rámci, respektíve spiritizovanie e, o, o aspektov energie v politike rozvoja Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Paula, aj za to, že si bola veľmi stručná. Je mi potešením privítať tu pána e, Jonathana Waltersa. Stretli sme sa zhruba pred rokom na konferencii Svetová banka zohráva e, veľmi dôležitú úlohu. Prosím, oboznámte nás s tým, aká je súčasná situácia, ako sa vám darí naplňať vaše plány. Ďakujem pekne za príležitosť vystúpiť na tomto fóre. Ďakujem aj za veľmi milý úvod. Budem sa snažiť eh, predbehnúť pólu a budem sa snažiť byť ešte stručnejší ako ona. Myslím, že mnoho z toho, čo som chcel povedať, už zaznelo. Chcel by som oceniť eh, najmä eh, prejav nášho kolegu z Maroka, s ktorým súhlasím minimálne na 100%. Často hovorím, že vedúca úloha e, Slovárneho plánu v Stredomorí e, už prešla Marokom a Rabatom a táto e, hnacia sila je strategickou výzvou pre Európu, aj pre Blízky východ, aj pre Severnú Afriku. Chcel by som sa vyjadriť e, k koncentrovanej iniciatíve solárnej energie. Na to sa Svetová banka sústreďuje. Je to, sme jedným z partnerov spolu s Európskou komisiou e, a s Európskym nástrojom e, pre investovanie s Európskej investičnou bankou, s Africkou investičnou bankou a mnohými ďalšími bilaterálnymi agentúrami zameranými na rozvoj nielen z Európy, ale aj z iných regiónov. Ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, rád by som e, predniesol tri poznámky, ktoré sa týkajú tejto energie. Poprvé, celý svet hľadá e, nové formy dodávky energie 24 hodín denne bez e, odpadov, bez záruk z fosílnych zdrojov. To by bolo veľmi hodné z hľadiska ochrany životného prostredia a taktiež energetickej bezpeč- bezpečnosti. Máme na zozname jadrovú energiu, geotermálnu energiu. Viete, že sú tu aj problematické body, musíme tento zoznam rozšíriť a na to, aby sme ho rozšírili, musíme byť aktívni, ambiciózni a poskytnúť podporu technologickým možnostiam. Jednou z alternatív, ktorá je veľmi sľubná, je práve táto koncentrovaná slnečná energia. Nie len kvôli dostupnosti slnečného žiarenia, ktoré je zdarma aj v veľkom množstve v púštnych oblastiach, ale aj taktiež kvôli možnostiam uskladňovania teploty a tepla. E, je to slubnejšie ako iné formy energie, teda blížime sa k tým 24 hodinám e, dodávok je v tomto smere táto technológia veľmi sľubná, taktiež sa dá veľmi ľahko presúvať um, iba do malej miery sú tam práva duševného vlastníctva, menej ako 10 Väčšina krajín, ktoré majú stavebný priemysel, ocelársky priemysel alebo sklársky priemysel alebo iné odvetvia, môže prispôsobiť e, tieto odvetvia na spracovanie tejto technológie. To je mimoriadne dôležité na zváženie a nesmieme to podceňovať. Bolo to dôležité aj pre tá arabskou jarou a je to teraz ešte dôležitejšie. Musíme zdôrazňovať taktiež význam vytvárania pracovných miest. Poverili sme vytvorenie štúdie o potenciáli CSP z, v regióne 5 krajín Strednodobé hľadisko v tejto štúdii predpokladá, že 80 tisíc pracovných miest by sa mohlo vytvoriť v produkcii vybavenia na energiu CSP iba v týchto piatich krajinách. Samozrejme, e, súvisí to aj so sumami, ktoré sa budú investovať, ale ak sa podarí získať investície, budú sa vytvárať aj pracovné miesta. Ďalej. Technológia CSP je do veľkej miery už technicky overená, ale predsa len e, sú tam obrovské možnosti úspor z veľkovýroby, možnosti, ktoré sa ešte neužívajú v plnej miere. Ako už povedal pán pán Stombe, je to akési problémové dieťa, ktoré sa ešte nenaučilo samo chodiť, e, ešte stále je na zlej strane tzv. údolia smrti. Náklady sú vysoké, pretože dopyt je nízky a dopyt je nízky, pretože náklady sú vysoké. Na to, aby sa toto dieťa dostalo na druhú stranu údora smrti, potrebuje dosť značné dotácie, aby bolo konkurenceschopné. Spoločne s agentúrami pre rozvoj sme vypracovali balíček, investičný plán s objemom zhruba 1000 MW CSP v tomto regióne a istú mieru transmisie. Celkové náklady zhruba 6 miliárd dolárov. Isté, že tisíc megawatov eh, sami o sebe neriešia problém, ale je to iba dôkaz toho, že je to reálne, že sa dá urobiť. A je to taktiež dôkaz a príklad toho, eh, na čo sa dá neskôr nadviazať v budúcnosti v rozvíjaní tohto projektu. Vlakovou iniciatívou tohto projektu je projekt Vazazap v Maroku, je to projekt, ktorý napreduje veľmi rýchlo. Myslím, že to na nás všetkých urobilo veľký dojem. E, podarilo sa im získať financovanie, ale tak ako tu už zaznelo, všetky tieto projekty dokážu stimulovať financovanie, ale dôležité sú taktiež podmienky financovania a e, podmienky koncesí. A to znamená dve veci. Po prvé, odkiaľ bude pochádzať toto financovanie s koncesiami. Isté, že klimatické financovanie v súlade s kiotským protokolom podporené e, kankunskou e, dohodou 100 miliónov dolárov ročne, to bolo prislúbené. Takáto forma financovania by e, mohla zmeniť mnohé. Začína to z tej sumy 6 miliard dolárov. To je vyčlenené z Fondu pre čisté technológie v tom sú už dosť rozsiahlé koncesie, ale potrebujeme viac. A ďalšie zdroje financovania sú vývozy do Európy na trhy so zelenou energiou. O tom sme napokon hovorili celé popoludnie. E, ďalej je tu otázka článku 9 e, slnečného plánu Stredomoria. E, musí to nadobudnúť nejaké konkrétnejšie črty. Musíme byť svetkami prvých tak povediať, megawatov, ktoré budú vyvezené do Európy. Už sa o tom hovorilo mnoho na rôznych konferenciách. Teraz potrebujeme nejaké konkrétne výsledky priamo v teréne, tak aby sme dokázali presvedčiť všetkých, že to funguje. Myslíme si, že sa to dá uskutočniť. Možno sa to nebude eh, eh, týka cieľa 20 do roku 2020. Eh, to je iba začiatok. Musíme to vnímať z dlhodobého hľadiska, musíme mať e, väčšie ambície z hľadiska znižovania emisí a taktiež využívania zdrojov z obnoviteľných zdrojov. E, musíme získať podporu tak, aby sme tento projekt spustili vývoznými dohodami a aby sme dokázali všetkým, že to funguje. Ďakujeme pekne, pán Walters. Jedna z tém, ktorej sa venujeme dnes popoludní, je vnímanie rizika na strane finančného sveta. Európska investičná banka sa vníma v Európskom parlamente ako dôležitý aktér, ktorý e, pomáha znižovať toto napätie. Pretože určuje podmienky poskytovania úverov. Máme tu e, dvoch zástupcov Európskej investičnej banky, čo je vynikajúca príležitosť eh, diskutovať s nimi, aj keď nemáte veľa času. Klod, budem veľmi stručný. Like will be to build. Rád by som proste stával na tom, čo sa tu už dnes prediskutovalo a vychádzajú aj z prezentácií, ktoré tu odozneli. Spomeniem len 4 body a potom v podstate ide o to, aby som vám dal troška eh, vidieť, čo sa tam deje v regióne. Poprvé, i aj vy v Lani počas krízy vlastne e, Európska investičná banka investovala 2,6 miliardy a celkovo ešte o 12 miliard eur a ide o mobilizáciu až 35 miliard e, smerujúcich do Stredomoria Čiže týmto spôsobom vlastne Európska investičná banka je najvyšším alebo najväčším investorom v danom regióne a na to môže byť Európa hrdá. Je to totiž vaša banka. Vlastníkmi tejto banky sú e, členské štáty Európskej únie, teda 27. A my naozaj závisíme od vás, pretože EIB e, nevytvára nejakú politiku. E, prijíma politiku od iných inštitúcií, teda od Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskej rady. Takže my robíme to, čo nám poviete. A asi viete, že momentálne vlastne sa rokuje o našom budúcom mandáte. Čiže vlastne sme vo vašich rukách, aby ste nám povedali, čo máme robiť viac, alebo čo máme robiť ináč a podobne. A toto je veľmi dôležité. Takže my vlastne sledujeme, aké sú vaše priority a podľa nich konáme. Najvyššou prioritou je energia a vlastne obnoviteľná energia v oblasti Stredomoria. A to okrem tých 12 miliárd za 8 rokov a konkrétne z toho 5,5 miliard smerovalo do energetiky, hlavne do obnoviteľnej. A Európska investičná banka globálne je vlastne najväčším e, subjektom, ktorý financuje e, obnoviteľné zdroje. Investujeme obrovské prostriedky globálne a mnoho, teda sme zaangažovaní do mnohých projektov, ktoré stoja za zmienku. Boli sme jedným z najväčších financujúcich subjektov technológií, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby si Európa zachovala konkurenčnú výhodu. Proste ide o veľmi modernú technológiu. Aj keď pre EIB to nie je nová vec, ale je tu celý rad španielských projektov. Ide o koncentráciu energie. A vy tým, že vlastne vytvárate novú legislatívu, tak tlačíte na členské štáty, aby investovali do obnoviteľných zdrojov energie. A to je pozitívum. A teraz veľmi radi, samozrejme, e, sa ujímame toho, že Európa aj mimo svojho teritoria sa začína stávať lídrom. E, Svetová banka je úžasným systémom, aj keď to bereme z hľadiska OSN, subsárskej oblasti aj v Latinskej Amerike urobila veľký kus práce. Keď si zoberieme Maroko, Tunisko, Libanon, čo oni očakávajú od Európy? Nie nejakú filantropiu, ale chcú a byť braní vážne ako investiční partneri. A oni vlastne e, hľadia na to, že títo, tieto štáty vlastne sa asi nikdy nestanú členmi EÚ, ale očakávajú od Európy a vlastne konkrétnejšie od EIB očakávajú presne to, čo sme robili za posledných 52 rokov v rámci Európy. Čiže aby tie periférne krajiny sa dostali na tú istú ekonomickú úroveň, ako je západná Európa. Čiže ide o vytváranie investičných príležitostí. Toto tie krajiny od nás očakávajú. Investičné príležitosti. A EIB je práve subjekt, ktorý to dokáže realizovať. Ten spomínaný článok 9 e, zo strany viacerých predstaviteľov, ten je veľmi dôležitý, ten článok na mobilizovanie týchto investícií. A cieľom je hľadať finančné riešenia, ako urychliť tie A teraz dávam kolegovi slovo, pani kolegyni slovo, aby pohovorila o tom stredomorskom pláne. Áno, pre EIB je to veľmi dôležité. Práve sme my v tomto regióne investovali 1,4 miliardy. A vlastne tento trend sa posilňuje ešte ďalej aj cestou medzi stredomorského slnečného plánu. V roku 2008 na Ekofine vlastne Európska investičná banka získala mandát ze strany ministrov pokiaľ ide o implementáciu stredomorského slnečného alebo solárneho plánu. Je to ozaj veľmi významná priorita a vlastne sme začali teda konať smerom k naplneniu plánov u FM. Nebudem teraz popisovať ten mm, stredomorský solárny plán, o tom sa už hovorilo, ale v podstate my, EIB, sme získali mandát od Ekofinu, na rade Ekofinu a berieme to nesmierne vážne. Najprv sme vypracovali štúdiu o obnoviteľným, o, o potenciáli e, daného regiónu, pokiaľ je o obnoviteľné zdroje energii. A potom sme sa začali zameriavať na konkrétne projekty v jednotlivých týchto krajinách regiónov. Čiže máme 85 rôznych projektov k dispozícii a to bol náš prvý stavebný kameň, e, pokiaľ ide o ten sredomorský solárny plán. Ďalej, po tej štúdii, ktorú vlastne sme robili aj cestou príslušného podporného fondu, ktorý financovala EIB, a potom spolu vlastne aj s partnermi z finančného sveta sme sa rozhodli financovať konkrétne projekty. V súčasnosti už doťahujeme do konca, finalizujeme teda postupy, ktoré sa týkajú implementácie projektu v Maroku. To vlastne spomínal aj, aj John, pretože spolupracuje na tom EIB, Svetová banka, Africká banka pre rozvoj. Proste takto práve nazeráme na implementáciu viacerých z takýchto projektov, aby sme pracovali spoločne, teda finančníci. Okrem toho, samozrejme, je tu aj viacero ďalších konkrétnych projektov v danom regióne. Momentálne sa ešte prehodnocujú zo strany EÚ a hovoríme tu o vetre, o slnečnej energii, a zameriame sa, zameriavame sa na všetky uvedené krajiny. Máme tu v Egypte, v Maroku, v Jordánsku aj projekty týkajúce sa budovania potrubí. Takže to je to veľmi vážna úloha a tomu sa samozrejme venuje aj Rada Ecofinu. Chcem ešte na záver povedať, že nerobíme to sami. Na jednej strane Súhlasíme samozrejme s tým, že je tu potreba podporovať aspoň na začiatku pri implementácii týchto projektov, pretože niektoré technológie sú naozaj len v ranom štádiu a potom je potrebná podpora zo strany Európskej komisie a to je práve niečo, čo každý finančník E, s tým teda každý finančný bude súhlasiť. A potom je tu úloha Svetovej banky, potom sú tam bilaterálne vzťahy, ale aj medzinárodné finančné inštitúcie tu zahrávajú významnú úlohu. Čiže takto nazeráme aj na, vlastne na to, že tieto ciele stredomorského solárneho plánu by sa mohli naplniť. Ďakujem. Prvnež pristúpime k ďalšiemu bodu chcem povedať, že aspekt znižovania rizika. Čo o tom hovorí vaša analýza? Čo treba urobiť? Musíme najprv financovať veľké projekty, hej? To, čo vy hovoríte, má naplňa naozaj dôverou v to, že sa to dá. Čiže musíme podľa článku 9 vytvoriť to, čo mu hovoríme, to zviditeľnenie. A Ide o to, aby sa taktiež znižilo percento e, rizika. Takže my ako tí, ktorí vytvárame politické koncepcie, by sme mali tiež vedieť, že ako na to tlačiť. Dovolte mi na objasnenie niekoľko slov, prosím. Jedno z najväčších rizík v súčasnosti, e, ktoré vlastne bráni investorom, je politické riziko. Samozrejme to, čo sa udialo nedávno v regióne, vieme, čo sa stalo, ale samozrejme už aj teraz existuje veľmi dobrý nástroj a to je vlastne krytie politických rizík a vlastne to je 0,9 e, z európskeho rozpočtu, ktoré sa na to vyčlenuje. Toto pôvodne EIB nikdy neuplatňovala v oblasti Stredomoria. Samozrejme, máme celý rád, celý rad investorov a európskych podnikov kedy začneme fungovať v Líbii. No, no Líbia nemá e, prostriedky od EIB, ale Líbia má dosť vlastných prostriedkov. Ale pokiaľ ide o polit- krytie politických rizik, tak EIB vlastne má na to tento nástroj. A samozrejme, že záleží od toho, či s tým bude súhlasiť e, parlament a komisie. Kedy teda usúdi, že situácia, politická situácia sa už normalizuje a potom vlastne Môžeme hovoriť o tom, do akej miery sa uplatní toto krytie politického rizika. Obvykle krajiny nechcú e, pôsobiť proti nejakej investície, ktorá nesie zástavu Európy, lebo si nechcú, povedzme, rozhádať Európu, pokaziť si s ňou vzťahy. Takže tu e, je proste možné využiť takéto páky a práve, že by som bol za to, aby e, parlament pomohol udržať e, toto krytie e, smerom na EIB. Momentálne aj sekretariát spolu s komisiou vedú pracovnú skupinu, ktorá sa venuje rôznym typom rizik. A je tu výborná myšlienka v tom zmysle, že Európska komisia a partnerské krajiny by mohli podpísať e, rámec právnych záväzkov, že tieto krajiny musia rešpektovať toto a toto, ak chcú získať prístup k európskym peniazom. A ak by sa dosiahla takáto dohoda medzi komisiou a partnerskými krajinami, potom by to automaticky bolo zahrnuté do všetkých našich zmluv, že táto dohoda musí byť rešpektovaná zo strany partnerských krajín, ak chcú získať prístup k našim peniazom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a dostávame sa už k detailom článku 9 a v istom zmysle sa tu teda hovorí aj o tých rizikách e, v súvislosti s článkom 9 a sme veľmi radi, že, sa, že tu aj doktor Fouquet, takže azda nám povie niečo o tom, čo robiť a čo nerobiť. Teda pani doktorka Fouquet. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou, že môžem prehovoriť na tomto fóre. A z časového hľadiska teda nebudem zachádzať do detajlov, ale ukážem vám nejaké 3-4 diapozitívy, ktoré mám pripravené. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že naozaj spolupracujem s kolegami v, tomto, v tejto oblasti už dosť dlhý čas a spolupracujeme s členskými štátmi spolupracujem s ľuďmi ako je Claude a tak ďalej. Ale chcem ešte na začiatok povedať, že je úžasné, keď človek dokáže aspoň trošku pomôcť, že no áno, my sa zúčastníme na tých pilotných projektoch, že ukážeme, že sa to dá. Takže tam nejde len o tie nové vzťahy medzi Severnou Afrikou a Európou, ale aj v rámci Európy a v rámci únie. Takže toto chcem podčiarknúť. Chcem proste ten článok 9 zbaviť určitej, um, určitej záhadnosti. Hej? Často je tam príliš počiarkovaný ten politický aspekt v tomto článku 9. A ako už bolo povedané, článok 9 je súčasťou troch mechanizmov flexibility, pokiaľ ide o Európsku smernicu o obnoviteľných zdrojoch. Účelom je dosiahnuť tých 20 e, v rámci Európskej únie. Hovorilo sa o tom, že ak teda sa má dosiahnuť efektívnosť aj z hľadiska vynaložených nákladov a ak členské štáty chcú toto dosiahnuť, musia použiť ten mechanizmus flexibility. My nemôžeme meniť smernicu, samozrejme, ale musíme meniť náš systém cestou vašej energie. Takže možno sa dopracujeme k tým posledným číslam v tomto smere, ale článok 9 nás tomu môže doviesť. Súhlasím s tým, že sa musíme opierať o článok 9 a tá smernica práve sa dá uplatniť v súvislosti s pilotnými projektami. Aj pokiaľ ide o e, ten priemyselný transfer. A nie je to proste e, nejaká nová technológia, ktorá sa len objavuje, ale je to už veľmi vyspelá solárna technológia. Ale samozrejme nechceme, aby sa ten článok 9 až príliš uplatňoval aj tam, kde netreba. Ten článok 9 vlastne znamená to, že podporujeme nejaký projekt, konkrétny projekt ako členský štát v inej krajine, teda v nečlenskej krajine EÚ a prínosom je, že vlastne, ďalej sa vrátim k tomu, ako sa to bude spotrebovať, ten aspekt spotreby, ale ide tu o energetický mix a povieme si, že toto je časť toho môjho cieľa. Aký to je tu aspekt e, investičných grantov, do toho dále nebudem zachádzať, ale otázka je toho, čo sa spotrebúva. Podľa smernice, a budem to skrácovať, sú tam tri požiadavky. Ekvivalentné množstvo elektriny sa menovalo na prepojenie na výkony, ktoré sú vlastne vzájomne prepojené medzi krajinou cieľovou a transitnou krajinou a samozrejme aj vo vzťahu k krajine, odkiaľ prúdi tá elektrina. A samozrejme teda, keď hovoríme o tom, že to nie je priamo do cieľovej krajiny. A toto musí byť veľmi jasne zaregistrované aj na európskej strane. Táto metrita eh, hodnota inštalovaného výkonu musí byť zaznamenaná počas toho istého obdobia časového. Čiže vychádza sa z tohoto. Ak sa to dosiahne, potom sa o tom dá oznámenie Európskej komisii a vychádza sa potom z článku 9. Čiže je to vlastne e, veľmi výhodné pre obe strany samotný fyzický prenos energie a teraz vlastne môžem dať nahliadnúť len určitú, do určitej časti tohoto a vlastne spolupracujeme všetci e, v záujme toho, aby sa to dalo zrealizovať. Ja viem, že sú tu právnici, majú svoj názor, ale chceme, aby to fungovalo. Čiže konkrétny presun, e, prenos energie je ťažko do nás proste zaregistrovať. Kedy to registrovať? Na začiatku alebo na konci? Ale samotný, samotné to prepojenie, to je tá krásna vec, ktorá vlastne podlieha rôznym e, národným legislatívam na no, obdoboch koncov. Čiže ten fyzický transfer energie by mal byť doplnený o systém dokazovania alebo dôkazov. Myslím však, že je tam politika, aj troška propagandy v tom a ja by som bola rada, keby sme sa týchto diskusí zbavili, lebo sú tu iné dôležitejšie veci. Niektorí ľudia sa pokúšajú povedať, že môžeme využívať aj garancie pôvodu ako nejakej osvedčenie. Tieto garancie o pôvode, samozrejme, no, poznáte to aj vy. V parlamente o tom sa už hovorí dosť dlho aj s komisiou, pretože komisia na začiatku chcela mať tzv. zelený certifikát, ale komisia akceptovala, že tá cesta nie je priechodná a žiadna harmonizácia tu nebude. Ale ten princíp garancie pôvodu spočíva v tom, že tam nie je vlastne, že tam nie je funkcia e, toho, že ten cieľový aspekt sa tiež musí splniť. Že vlastne energia ide z jedného štátu do druhého. A okrem toho ešte to nefunguje, ešte to nespadá pod smernicu, pokiaľ ide o elektrínu, ktorá prichádza z tretej krajiny do EÚ. Takže je tu ďalšia vec a momentálne je teda toto ten ťažký bod. Niekto povie, že pre, za účely financovanie dovolme, aby tá zelená energia z tretej krajiny, aby išla cestou prenosovej siete z tretej krajiny, aby vlastne mohla byť podporovaná aj z, z, z EÚ. Musíme tu ale rozlišovať, či to ten členský štát chce urobiť alebo nie. Smernica jasne hovorí, že to nie je možné, ak sa to má použiť na účel splnenia cieľa. Pretože smernica jasne hovorí o tom, že iba flexibilita podľa článku 11 medzi tým, že sa umožní prístup do ďalšieho členského štátu pre taký alebo onaký mechanizmus a veľmi explicitne sa tam nespomína tretia krajina, to znamená, že tá tretia krajina tam nie je. Ak by ste chceli byť troška naivní, tak si myslím, a konkrétne takto postupovať, možno nejaký konkurent povie, nie, nie, toto už ide príliš ďaleko. Teda ako sa realizuje výklad tejto smernice. Čiže to je mystifikácia. Ale ak si urobíte dohodu ako členský štát, urobíte dvojstrannú dohodu s treťou krajinou, treba s Marokom, a umožníte im prístup do vášho systému, potom je tu otázka, ako získať ten benefit ten prospekt. Ako to urobiť? Štatistickým prenosom. A zrazu sa ocitnete niekde úplne inde. Keď niekoľko členských štátov robí aj pôsobí spolu, tak je to jasné. A hľadá sa ekvivalent zelenej energie. A ja viem, viem, že už zachádzam e, do detailov a hovorím dlho, ale pokiaľ ide aj o to, čo je na PowerPointe ukázané, je tam vlastne zoznam s odrážkami a týka sa to prepojení v prenosových sieťach Napríklad sú tu otázky, čo sú tu, aké postupy prepojení, či tretia krajina má vlastne systém, e, aj zákony, ktoré podporujú takýto systém, či sú tam nejaké poplatky, kto za to platí a ako funguje expedícia, ako funguje e, re, hm, rezervácia a tak ďalej. Ja mám tu asi 40-50 otázok v tomto zozname a na tom sa ešte pracuje proste nechcem, aby sme boli z toho smutní, ale vraciam sa k tomu, čo hovoril kolega z komisie, teda kolegyňa z komisie, čo povedala. Musíme fungovať a pracovať na bilaterálnych dohorách, musíme e, popracovať na e, určitom kódexe prepojení. A to nie je tajomstvo, samozrejme. Musíme hovoriť o informáciách a o ich výmene vzájomnej. Čiže ide o to, že členské štáty majú karty v rukách. Čiže členské štáty, napríklad Španielsko, musí zohrávať veľmi významnú úlohu a napríklad Francúzsko a Nemecko sa môže oprieť o pomocnú ruku Španielska v tomto zmere a musíme myslieť aj na rok 2020, na tú stratégiu a ciele. A myslíme na zelenú energiu aj mimo tejto smernice, pretože už potom budeme hovoriť po roku 2020, príde 2030 ako ďalší cieľ. A možno by bolo príliš jednoduché povedať, a necháme tak ten e, vietor zo Španielska a budeme dovážať zo Severnej Afriky. Možno to bude o 1 cent, o 2 centy lacnejšie. A potom to budeme dodávať treba do Švedska alebo na sever Nemecka. Mm-mm, tak to nepôjde. Potrebujeme viac toho. Takže vlastne pokračujeme v tej práci, ktorej teraz robíme. A článok 9 je len nástroj, prosím pekne. Ďakujeme pekne. Teraz som v trochu komplikovanej situácii, pretože podľa pravidiel iba poslanci majú právo klásť otázky. Mohol by som eh, dať slovo sám sebe. Je to trochu smutná skutočnosť eh, v prípade vypočutí, tak to je neskoro popoludní. A druhý problém je, že naozaj musím odísť na tieto druhé na to druhé rokovanie. Teda navrhujem, aby som neskôr poďakovala všetkým tým, ktorí umožnili zorganizovať toto vypočutie. Jednak to bol pán predseda Royal, niektorí poslanci, ktorí navrhli aj program priebehu, taktiež naši kolegovia zo sekretariátu Možno by ste sa mohli postaviť, aby sme videli, kto presne zorganizoval toto podujatie a ja by som navrhol, keďže tu máme e, také množstvo fundovaných ľudí, bola by naozaj veľká škoda, keby sme prestali na tomto mieste. Možno niekto by sa mohol ujať vedenia, možno by ste mohli pokračovať e, v nejakom príjemnom podniku na námestí Luxemburg. E, potom mi dajte vedieť SMS-kou o pol hodinku. Ja by som sa k vám veľmi rád prijal. Ak by sa niekto ujal takéto iniciatívy, podľa mňa to by bol